So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Tag und herzlich willkommen. Milé kolegyne, kolegovia, dobrý deň, vítajte na schôzi výboru. Vítam všetkých, ktorí sú už tu. A teda prejdeme k bodu 1. Prijatie programu schôdze. Tu nastala jedna zmena výmena názorov, ktorá sa týka e, našej návštevy EMI, tak tá bude e, presunutá, pretože e, Dagmar Rodberend, naša kontaktná osoba, je chora, nemôže sa zúčastniť. Tým pádom vznikla medzera, pretože ten ďalší bod programu, ktorý sa týka nebezpečných chemikálií, s pánom Jergensenom, s Danom Jergensenom môže byť prednávaný až o 5, pretože nebude tu Dan Jergensen skôr ako o 5. Keď potom ukončíme bod 4, tak prerušíme schôdzu do 5. do 17. a potom ešte budeme tu mať e, pani komisárku Hedegardovu. Dobre, pôjdem ďalej. Bod 2. Pravdepodobne ste všetci postrehli že pokiaľ ide o odhady emisí CO2 za minulý rok boli zverejnené. Došlo k rekordnému, rekordným hodnotám týchto, teda CO2. To je zlé, pretože v tejto chvíli nejdeme dopredu, neznamená pokrok, dokonca sa to zhoršuje o 6% viac v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 a to sa týka aj nášho uznesenia k Durbenu, ktorú budeme, ktoré budeme schváľovať eh, na budúcom plenárnom zasadnutí. Ale otázka klimatických zmien eh, a, a v rámci samitu G20. Nedošlo k tomu z dôvodov turbulencií v rámci eurozóny a teda aj finančnej krízy. Sú tu len také opustené dva odseky najmocnejších ľudí sveta G20 každopádne konštatuje, že dotácie pre fosílne energie by mali skončiť eh, v tomto desaťročí. A pokiaľ ide o Urban, tak tam sú len nejaké prázdne reči. Nemusíme to spomínať, to sú všeobecné formulácie, eh, ktoré bohužiaľ nešli v podstate veci. Potom sa dostávame k eh, schváleniu zápisníc. 13. 14. júl, 12. september, 26. september a 3. až 5. oktober. Tak ako je zvykom, ak nie sú žiadne pripomienky, tak na konci schôdze považujeme tieto zápisnice za schválené. Teraz sa púšťame do tých podstatných vecí. Bod 4 a tu chcem srdečne privítať pani riaditeľku Európskej agentúry pre potraviny EFSA ktorá má svoje sídlo v Parme, teda pani Katrin Žeslen Lanel a jej tým, ktorý mal doraziť z Parmy. Pani Žeslen Lanel je nám potešením vždy vás tu vítať za znova na výbore a sme radi, že predstupujete pred výbor, pretože EFSA je veľmi dôležitá agentúra, ktorá pokrýva celú šírku tém, ktoré môžu byť často aj kontroverzné. A dnes e, máme ročnú výmenu názorov, ktorá sa týka pracovného programu EFSI. Veľmi sa o to zaujímajú členovia výboru, teda o ten vývoj, ako to pokračuje, ako to vyzerá a odozdám vám hneď aj slovo. Srdečne vás vítam. Dear Chair, honorable members of the European Parliament, Vážený pán predseda, ctení europoslanci, som veľmi rada, že mám túto možnosť raz za rok predstúpiť pred Európsky parlament. Vaša podpora pre prácu, ktorú vykonávame smerom k ochrane európskych občanov, eh, bola podstatná a bola zásadná a sme za ňu veľmi vďační. Počas roka sme s vami konzultovali kľúčové záležitosti a váš záujem na našich činnostiach eh, veľmi vítame. Dnes eh, by som vám chcela poskytnúť aktuálne informácie, pokiaľ ide o našu prácu v troch konkrétnych oblastiach, ktoré majú podstatný dopad na európske verejné zdravie, eh, zoonotické choroby prenášané jedlom, chemikálie v potravinách a eh, nutričné hodnoty, alebo teda výživné hodnoty. A potom budem v krátkosti popisovať niektoré najnovšie strategické momenty vývoja v rámci EFSA prepuknutie e, epidémie E. coli v Nemecku a v Francúzsku na začiatku tohto roka nás nenechal na pochybnostiach, pokiaľ ide o dôležitosť kontrolovať zoonotické mikroorganizmy. Tragické dôsledky, viac ako, teda až do 50 mŕtvych, tisícky ľudí, ktorí ochoreli a stovky, ktoré, ktoré si odnesú celoživotné zdravotné dôsledky, nám pripomína, aké škody môže napáchať takáto choroba. Zoonózy alebo zoonotické choroby sú prenášané zo zvierat na ľudí a obsahujú niektoré z tých najrozšernejších eh, mikroorganizmov, ktoré sú prenášané jedlom v Európe, tak ako je salmonella a campylobacter. Predstavujú výraznú hrozbu pre potravinovú bezpečnosť, pričom viac ako 320 tisíc eh, prípadov je oznámených, ohlasovaných v Európskej únii každoročne minulý mesiac eh, Podpredsednička Rod Berentová uznala dôležitosť týchto mikroorganizmov z pohľadu verejného zdravia a e, stala sa hostiteľkou a predsedala semináru tu v parlamente. Seminár bol spoluorganizovaný komisiou a Európskym centrom pre ochranu a prevenciu, prevenciu a teda kontrolu e proti chorobám a bolo to veľmi úspešné a takisto sme tam počiarkli veci, ktoré musíme robiť na to, aby sme dosiahli úspech. Zníženie o polovicu v ľudských prípadoch salmonely a infikovaní salmonelov v EÚ počas 5-ročného obdobia do roku 2009 je vec, na ktorú môžeme byť patrične hrdí, hlavne vo svetle trendov, ktorých svetkami sme inde na svete. Práca EPSI bola podstatná z pohľadu tohto výsledku a sme pripravení naďalej podporovať národné a európske kontrolné programy. E, naše, e, teda počty našeho dobytka sú hlavnými rezervoármi alebo teda zásobiskami zoonotických infekcií a preto sme e, dostali od komisie 2010 veľký mandát, tak aby sme poskytli vedecké podklady na modernizáciu inšpekcií inšpekcií mesa v Európe. Identifikovali sme viacero biologických nebezpečenstiev alebo hrozieb vrátane salmonely a to sú prioritné ciele v rámci inšpekcie e, bytunkov. V rámci stanoviska sa objavuje viacero odporúčaní ohľadom toho, ako zlepšiť e, inšpekčné postupy a metódy a ako zabezpečiť e, skorú detekciu biologických nebezpečenstiev a navrhuje aj uvedenie komplexnej komplexného rámca pre zabezpečenie e, dobrého nakladania s mŕtvolami prasiat. Takýmto spôsobom budeme schopní lepšie kontrolovať biologické ako aj chemické kontaminanty v rámci európskeho dodávateľského reťazca mesa. Ako viete, EFSA reaguje na viacero urgentných požiadaviek komisie členských štátov každoročne a nedávne prepuknutie epidémie STC predstavuje ďalší príklad e, toho, ako efektívnym spôsobom využívame naše e, postupy pripravenosti na krízu. Odkedy došlo k prepudnutiu krízy, e, to bolo máj, na prelom mája júna, tak sme vydali asi 6 samostatných urgentných e, stanovisk a správ, niektoré spoločne z ECDC a s inými odbornými orgánmi členských štátov. Okrem toho, alebo nad rámec, na požiadavku komisie a nemeckých orgánov EFSA poskytla technickú pomoc pri pri tomto postupe. Keď sa neskôr objavil klaster francúzsky, tak sme koordinovali task force, ktorej správa na začiatku júla identifikovala pravdepodobnú, pravdepodobnú väzbu medzi prepuknutím epidémie a týmito a medzi týmito semenami z tejto konkrétnej plodiny, ktorá bola importovaná do Nemecka z Egyptu v rámci riešenia krízy investícia, ktorú zaznamenala EFSA za posledné roky s vašou podporou, pokiaľ ide o analýzu dát a monitorovanie štatistiky a vznikajúce rizika a pripravenosť na krízu, to, to, táto investícia umožnila Európe efektívne zareagovať. V súvislosti s komunikáciou rizík e, ukončujeme Pokiaľ ide o komunikovanie rizik, tak e, sme vo fáze ukončovania e, usmernení nášho poradného fóra, ktoré má zabezpečiť e, koherenciu pri komunikovaní rizik a teda prístupov komunikovania rizikov v rámci EÚ. Okrem toho, naša stratégia komunikácie pre roky 2010-2013, naša webová stránka zaintegrovala všetkú prácu, ktorá sa týka zónos, takým lepším a inteligentnejším spôsobom. Zatiaľ, čo nedáme prieskum Eurobarometru, pokiaľ ide o vnímanie spotrebiteľov a rizika, teda vnímanie rizika zo strany spotrebiteľov, to, a to poukazuje na e, veľké rozdiely, pokiaľ ide o obavy verejnosti. EFSA naštartovala ročný zber výsledkov kontaminantov od členských štátov v rámci ich systémov kontroly. E, v rámci toho sú aj, je tam kontrola veterinárnych rezidúí, teda rezidují veterinárnych liečiv, trvalých organických teda znečisťovateľov, teda ako aj ako sú dioxíny, PCB, pesticídy. Takisto sú tam iné kontaminanty, ako sú ťažké kovy, aflatoxíny, ako aj furány alebo akrylamidy. Okrem toho pracujeme na prístupe tzv. Eh, tzv. prístupe štúdií celkovej diety, v rámci ktorých posudzujeme mieru vyživných látok, zbytých kontaminantov v skonzumovanom jedle, pričom jedlo je pripravené, alebo pokrm je pripravený predtým, ako je vykonaná akákoľvek analýza. Naša legislatíva, ktorá bola prijatá v roku 2008, v rámci tejto legislatívy členské štáty vykonávajú nočné monitorovanie reziduí pesticídov a podávajú správy o výsledkoch Európskej komisie a EFSA. Zajtra EFSA zverejní tretiu výročnú správu o reziduách pesticídov, ktorá poskytuje prehľad o reziduách e, potravinách, ktoré boli nájdené v Únii počas roku 2009. Zistenia sú pozbudivé, poukazujú na to, že e, súlad, alebo teda konanie v súlade pokračuje a teda sa zvyšuje. Reziduá 840, 834 pesticídoch boli v rámci tých povolených limitoch, tak na 98% z tých 68 tisíc vzoriek, ktoré boli otestované. Tá správa ďalej ukázala, že 61,4% vzoriek e, neobsahovala žiadne merateľné rezidua pesticídov a počet vzoriek, e, ktoré prekročili maximálny úroveň e, reziduí MRL, klesol zo 4,4% na 1,4% v porovnaní s rokom 2006 tak z pohľadu nutričného, výživného, ako aj z pohľadu posúdenia rizika je mimoriadne podstatné vedieť, e, čo Európania jedia, ako aj aká je skladba ich stravy. V posledných rokoch sme boli svedkami výrazného zlepšenia v presnosti údajov, ktoré sú k dispozícii pre EFSU, pokiaľ ide o spotre- e, teda zvyky potravinové alebo teda dospelých, detí a takisto aj staršej populácie a miery chemických kontaminantov. Tento rok EFSA finalizovala prácu na e, komplexnom, na komplexnej databáze európskej spotreby jedla a tá obsahuje podrobné informácie o denných e, potravinových návykoch takmer 70 tisíc ľudí v rámci celej Európy s príspevkami 22 členských štátov a zozbieraných e, v rámci 32 rozdielných národných prieskumov dietných návykov. Kardiovaskulárne choroby, e, rakoviny, diabetes, eh, teda cukrovka a chronické respiračné choroby, hlavné tzv. neprenosné choroby sú spoločne zodpovedné za 3 v 5 eh, úmrtiach celosvetovo. Tieto choroby eh, sú naviazané na spoločné rizikové faktory, ako sú slabé dietné voľby alebo teda návyky, fyzická nečinnosť a iné faktory životného štýlu. Tu v Európe tá ťarcha je takmer najväčšia, pokiaľ ide o nedávne štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie. Jedna z kľúčových, e, jedno z kľúčových opatrení prevencie je práve poskytovanie informácií a vzdelávanie o tom, čo, čo, v čom vlastne spočíva zdravá, zdravá strava. Takisto je nevyhnutné vytvoriť nové e, politiky výživy, zdravej výživy a nastaviť e, ciele pre verejnosť, pokiaľ ide o hodné, hodnú stravu. Minulý júl ďalší dôležitý milník eh, bol dosiahnutý, keď sme zverejnili konečnú sériu eh, posúdení eh, zdravotných nárokov, ktorá, ktorá je vlastne kulmináciou viac ako tro, trojročnej činnosti EFSA, pokiaľ ide o prácu panelu pre výživné otázky, otázky výživy, diet, dietných produktov a alergií tieto vedecké stanoviská a názory budú použité zo strany komisie a členských štátov, aby posúdili, či je možné tieto nároky autorizovať pre používanie pri označovaní a pri reklame. Toto je veľmi dôležitá práca pre európskych spotrebiteľov, nakoľko im umožňuje pristupovať k informovanejším voľbám. Toto podľa mňa pomôže odvetviu pri nastavovaní ďalšieho smerovania pre výskum a inováciu. Ako som popísala pred rokom, pred týmto výborom, ďalším kľúčovým e, kľúčovou súčasťou nášho pracovného programu je posudzovanie regulovaných produktov, ako sú e, prísady do potravy na krmiv, ako sú baliace materiály, e, dochucovadla, spracovajúce mm, pesticídy a geneticky modifikované organizmy. Posudzujeme nielen bezpečnosť, ale stále viac posudzujeme aj účinnosť a environmentálny dopad. Tieto posúdenia vo fáze pred umiestnením na trh sú nevyhnutné z pohľadu ochrany spotrebiteľov, pracovníkov a e, životného prostredia. Takisto podporujú trvalodržateľnú inováciu v rámci nášho potravinového sektora. Nedávna organizácia v rámci EFSA uznáva dôležitosť našej práci, e, pokiaľ ide o regulované produkty. Napríklad vytvorenie alebo zriadenie tzv. applications desk výrazným spôsobom uľahčí našu interakciu so žiadateľmi a inými zainteresovanými stranami a zvýši našu účinnosť. Zatiaľ, čo sme obmedzili zdroje, ktoré sa týkajú riešenia tých kľúčových e, záležitostí v oblasti verejného zdravia, posúdenie predtrhové, ktoré sa týka regulovaných produktov, spotrebovala okolo 40 našich ročných zdrojov. Napriek tomu, že dopad e, tých poplatkov pre niektoré časti našej práce ešte stále je v fáze zvažovania na, komisie, myslím si, na komisii. Myslím si, že je dôležité uznať, že bez ohľadu na to, aký bude výsledok, je nevyhnutné ponechať podporu pre eh, našu pôsobnosť hlavnú, ktorá sa týka verejného zdravia. A je nevyhnutné dokonca posilniť Všetky tieto veci sme zohľadnili aj v rámci e, návrhu stratégie vedeckej pre obdobie 2012-2016, ktoré v súčasnosti prebieha e, procesom konzultácie. Je tam zdôraznený prístup na základe rizík, a pokiaľ ide o prioritizáciu našej práce. Tento dokument popisuje štyri strategické ciele, pokiaľ ide o realizáciu budúce, našej budúcej práce, ďalší rozvoj našej výnimočnosti vedeckej, optimálne používanie európskej kapacity na posudzovanie rizik, vytvorenie a harmonizácia metodík pre posudzovanie rizika a posilnenie e, vedeckého podkladu pre posudzovanie rizik a monitorovanie rizik. E, okrem toho sme vytvorili aj novú politiku pre nezávislosť a pre procesy, rozhodovacie procesy v rámci procesu, v rámci vedeckej oblasti. Vychádzame z existujúcich prístupov a nástrojov a takisto z bývalých skúseností s cieľom vytvoriť politiku, ktorá posilní nezávislosť našej vedeckej vetvy, zatiaľ čo zachová prístup k vysokokvalitným e, skúsenostiam vedeckým. Takisto bola predmetom extenzívnych konzultácií vrátane workshopu, ktorý prebehol v Bruseli minulý, v Bruseli minulý mesiac. Dialóg, ktorý sme mali s veľkým počtom zúčastnených, bol veľmi hodnotný a rozmanitosť príspevkov výrazne obohatí e, tú konečnú politiku, ktorá bude formulovaná. V tej, tomto ohľade by som chcela poďakovať Kartike Liotardovej, našej kontaktnej osobe e, z europoslancov, ktorá poskytla tu ten hlavný príhovor, ten hlavný príspevok v rámci workshopu. Skôr ako ukončím, chcela by som e, sa poďakovať za vašu kontinuálnu podporu pre našu prácu, predovšetkým pokiaľ ide o náš rozpočet. Viem, že to je veľmi náročné v súčasnom období. Takisto chcem zopakovať, že sme pripravení podporiť vás, pokiaľ ide o riešenie očakávaní a obáv európskych občanov. Veľmi ochotne zodpoviem na akékoľvek otázky, ktoré máte ohľadom na prácu EFSI. Ďakujem za pozornosť. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Direktorin. Ďakujem pekne, pani riaditeľka Šeslan Lanio. Vy a vaša agentúra máte na starosti veľmi citlivé otázky. Zdravotníctvo, potraviny, to sa týka nás všetkých, všetkých to zaujíma. Ekoli z minulého roka ste spomínali túto epidémiu, hovorili sme o tom veľa aj na tomto fóre, hlavne v súvislosti s komunikačnou stratégiou, koľko úrovni môže vydávať nejaké prehlásenia, ako to lepšie skoordinovať. Vy ste hovorili o tých zdravotných tvrdeniach, je ich 3000 dohromady. Je veľmi dobré, že sa to teraz spracúva, čo z toho je iba marketing a čo z toho je naozaj vedecky podložené. Pokiaľ ide o informácie pre spotrebiteľov, aby sa títo nezavádzali, a tu tiež EFSA odviedla obrovský kus práce. No pokiaľ ide o nezávislosť e, tých e, vedcov, v Bruseli je takéto sympózium, kde sa to bude rozoberať. Je to naozaj citlivá otázka. Títo vedci robia hodnotenia. Každý prešiel nejakým tým profesionálnym vývojom, bol v takom či onom kontakte s priemyslom, ale keď pracuje pre EPSU, tak e, musí byť e, zrejme, že tu nie je nejaký konflikt záujmov. Máme tu viacero kolegov, ktorí sa hlasia o slovo. Ja mám otázku týkajúca bisfenolu A. Tematizovalo sa to potom, čo Národné zhromaždenie Francúzska sa rozhodlo to obmedziť, takže v akej fáze ste vy pri vyhodnocovaní tejto látky. A François Grosted bude prvá s radou poslancov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, vždy sa veľmi tešíme, keď e, sa stretávame s vami, pani riaditeľka. Vy ste, pán predseda, už načetli problém bisfenolu A. Tie hodnotenia sa líšia. Vo Francúzsku a to vzbudilo určité obavy. Vo Francúzsku existujú určité vedecké stanoviská, vedecké posudky a Francúzsko chce obmedziť výrobu, dovoz a vývoz a zavádzanie do obehu pre potrebňarské účely. Tak toto chceme všetko obmedziť v prípade bisfenolu A. Verejnosť je veľmi znepokojená, pretože Používanie bisfenolu A v raj môže byť nebezpečné, môže ohroziť ľudské zdravie a to dokonca aj v malých množstvách. Existujú dve správy, ktoré boli publikované vo Francúzsku, pokiaľ ide o následky používania bisfenolu A. No a tam sa odporúča ochrana tých najzraniteľnejších, teda detí, starších občanov, tehotných žien, No a mňa by zaujímalo, aké je vaše stanovisko, aký máte vy na to názor. Sú tu rôzne názory na bisfenol A v rôznych krajinách EÚ, všetkých 27 členských štátov. Skrátka, nie je schopný dôjsť k jednotnému názoru. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby EÚ sa vyjadrila k tejto otázke. Druhá vec, zdravotné tvrdenia. Vy ste k tomu už čo to povedali, naozaj ste odviedli obrovský kus práce. Vidno, že ste kvalifikovaní, je to veľmi dôležité pre priemysel, ale nezabudeme prosím ani na spotrebiteľa, ten sa v tom musí vyznať. Spotrebitelia musia chápať, aké informácie sa im poskytujú. Takže ako to vyzerá s tým rizikom, že bude tu ešte väčší zmetok z hľadiska spotrebiteľa, pokiaľ ide o obsah vitamínov alebo minerálov. To sú teda otázky z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, François Groster, teraz pani McEwen. Ďakujem. Mohli by ste prosím objasniť ten harmonogram časový, pokiaľ zdravotné tvrdenia. Ja viem, že prebiehajú hodnotenia, ale mňa by zaujímalo, komitológia je naplánovaná pred letom, mám pravdu. A vraj 90 zdravotných vedení bolo zamietnutých. To eh, aspoň eh, sa nám dostávali takéto správy z eh, médií. A pokiaľ ide o tie nutričné profily, toto je legislatíva, ktorú sme prijali naozaj už dávno, už pred dvomi rokmi mali byť v praxi, veci sa nehybu, vraj je to zablokované v rade zo strany Nemecka, platí to prosím. A ako môže existovať náležitá legislatíva o zdravotných tvrdeniach, ak nebudeme mať tieto nutričné profily. Ďakujem, pán Šliter. Ďakujem. Ja by som sa k tomu bisfenolu ešte vyjadril, vrátil. Nejde iba o flašky pre deti, ale používa sa to aj v konzervách, takže e, tam sa navrhuje, že by sa mali prestať vyrábať, takže ako to je. A pokiaľ ide o pesticídy, e, tam je situácia veľa lepšia ako pred rokmi, ale je tu ešte ďalšia vec, o ktorej tu hovoríme, a to, ako by to bolo, keby sa to zrátalo, pretože ja som sa stretol s určitými zástupcami, ktorí tvrdili, že na to, aby sa vyhli e, niektorí producenti e, prekročeniu limitov, tak používajú rôzne typy pesticídov, tak aby neprekročili limit v prípade jedného pesticídu. Takže e ak jeden pesticíd má 40 limitnej hodnoty, ďalší 40 a ďalší 40, tak by sa to malo spočítať a ten produkt by nemal byť na trhu, pretože to nesplňa e, ten limit, je to nad 100%. Takže ako keby, e, ako by ste pristupovali k takémuto spočítavaniu e, tých hodnôt, tak aby sme sa vyhli takémuto koktejlu pesticidov, ktorý môže byť ešte, ešte rizikovejší. Čo, by, čo si o tom vymyslíte, o tomto návrhu? A potom konflikt záujmov. Iste ste vedeli, že s touto témou prídem. Pamätáte si tú výmenu nástrojov, pokiaľ ide o panel o GMO a vy ste vravili, že situáciu vyhodnotíte. A toto bolo posledný krát, čo sme o tom hovorili. Takže aké závery sú, mm, akým ste dospeli, ako ich chcete implementovať, pokiaľ ide o personál a budete naozaj prísni, pokiaľ ide o e, poriadok platný pre personál. A budete naozaj takto konzekventne prehodnocovať, vyhodnocovať konflikt záujmov? Pokiaľ ide o med, tam to hodnotenie prebehlo veľmi rýchlo. Ako je to možné? A naozaj je potrebné mnohé problematiky sú rozpracované a je naozaj potrebné, aby sme mohli dôverovať nezávislosti všetkých odborníkov. Ďakujem. Ďakujem. Med. Toto je otázka, ktorou sa zaoberá aj Alois Peterle. On totiž včeli chová a vystúpi ako ďalší. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. už ja mám trošku lepšiu náladu po tom, čo Európsky súd prijal veľmi jasné stanovisko, pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy v mede. Myslím, že sme teraz na lepšej ceste, takže ja mám otázku z iného súdka. Chcem sa poďakovať pani riaditeľke za jej prezentáciu. Myslím si, že táto agentúra patrí medzi tie najdôležitejšie v Európskej únii. Mnohí občania EÚ aj ja sme toho názoru, že je tu úzka súvislosť medzi kvalitou potravín a zdravím a v Európe sa to nezlepšuje, naopak zhoršuje. Vy ste hovorili o biologických a chemických kontaminantoch. No a mňa zaujímajú hlavne také kontaminanty, ktoré vychádzajú z termických postupov v priemysle polnohospodárskom. Mňa by zaujímalo, aké dopady napríklad majú rafinované oleje na zdravie, ktoré sa používajú e, pri výrobe za určitých teplotách. A dochádza k zmenám pri týchto teplotách, pokiaľ ide o vitálne látky e, potravín. V Slovensku sa napríklad stiahol e, olej z obehu, pretože sa ňom našli trichniny. V Indii vraj dochádza k nárastu diabetes vzhľadom na to, že sa predáva čoraz viac rafinovaných potravinárskych olejov. Takže mňa by zaujímalo, či sa už EFSA zobrala touto otázkou a ak áno, k akým záverom ste dospeli. Ďalšia vec, sú tu eh, nejaké zmluvy zo strany Európskej únie, nejaké um, požiadavky strany Európskej únie, uh, komisie v tejto súvislosti? Ďakujem. Teraz pán Canony. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pani riaditeľke za naozaj veľmi eh, zaujímavú úvodnú prezentáciu. Teším sa, že EFSA má za úlohu aj to reagovať na požiadavky na záujmy európskych občanov. Ja by som chcel hovoriť o následovnom. Je tu znečistenie nielen životného prostredia, ale aj máme tu znečistenie aj v východnej a severovýchodnej, v severovýchodnom Taliansku, ale znečistenie napríklad potravín. A toto vyplýva z fungovania cementární. kde často dochádza k spaľovaniu odpadu na výrobu cementu. V provincii Treviso v Benátsku máme istú fabriku na výrobu e, cementu a tam sa registrovali určité kontaminanty a to v dvojnásobnom množstve, než to povoluje zákon. A je to veľmi blízko k oblasti produkcie proseka. A potom Bordenone Fane, to je Júlske Benátsko a tam vraj sa robili kontroly podľa médií a našiel sa dioxín v kúratách 10 eh, násobok eh, limitov povolených Európskej úni- Európskou úniou. Potom v Lombardsku, tam sa hodnotili PCB a našli sa v mlieku, v krávskom mlieku na 18 miestach v 18 podnikoch a e, tieto podniky museli byť zavreté. Potom máme v Benátsku ďalší prípad, ST a e, toto je ďalšia cementáreň. A tam je regionálny park, ktorý funguje od roku 1950, teda tá fabrika funguje od roku 1950 a všade naokolo e, sú polnohospodárske podniky. Takže ja nechápem, prečo cementárne sú vnímané ináč než spáľovne odpadu. Tam sú znečistenia často vo výške 3, 4 a 9 násobku, než je tomu v prípade e, tých spáľovní. Čiže cementáreň môže byť znečistujúcejšia než spáľovňa odpadov. V Emilia eh, Romáňa v blízkosti Parma, eh, tam je napríklad v pláne eh, teraz nová spáľovňa a hneď, nachádza sa hneď vedľa fakt, továrne barily, kde sa vyrábajú potraviny. To je veľmi nebezpečné. Potom sú tu ďalšie spáľovne, napríklad na biomasu a tam vznikajú obrovské obavy na strane polnohospodárov alebo občanov, e, pokiaľ ide o kvalitu polnohospodárských produktov. E, takže sú tu naozaj veľké ťažkosti na lokálnej úrovni. E, často tu nie je prístup k informáciám. Tie informácie potvrdzujú, že existuje nejaký problém, ale potom je tu lobby, Eh, často aj tá lokálna samozpráva, mm, nechcú poskytovať informácie, nechcú poskytovať prístup k týmto informáciám. Napríklad pokiaľ ide o ten dioxín eh, v tých eh, kurencoch, tak toto zistili mm, súkromné subjekty. Verejné vôbec nekonali, takže nebolo by dobré, keby sa EFSA zaobrala určitou štúdiou, aby zistili, aké dopady majú cementárne a spaľovne na chov zvierat a na produkciu plodín, aby sme chránili spotrebiteľa aj polnohospodárov. Len takto môžeme reagovať na tie veľké problémy, ktoré majú občania priamo u nás v regiónoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz Kryto Nazenis, nech sa páči. It is, uh... Áno, vítam vás a vítam samozrejme aj to, čo tu bolo povedané v súvislosti s nezávislosťou pôsobenia agentúry EFSA. Je dôležité, že v tejto miestnosti sa diskutuje a príjmejú sa rozhodnutia, ale ide o to, aby sme príjmali rozhodnutia, ktoré sú podstatné a samozrejme, e, pritom zohľadňujeme pôsobenie agentúry EFSI. EFSA. Sú tu aj iné inštitúcie a sú to aj iné výbory nakoniec, ktoré hodnotia prácu agentúr. A riaditeľka organizácie bola informovaná, ako aj pri agentúre EMA. Keď tam nebola dostatočná reakcia, tak sa to vedenie vymenilo. Takže záleží aj od toho, do aké miery bude teda riaditeľ alebo riaditeľka podporovať menovanie určitých osôb na vedúce posty. A, takže uvítal by som, keby ste sa vyjadrili k tomuto. Totiž e, vytvára to určité skreslenie a deformácie pri formovaní politiky. Totiž vznikajú tu určité pochybnosti a je potom ozaj ťažké proste len e, proste e, ľudí vyradiť z nejakého výboru. Proste tu je jednoznačne otázka konfliktu záujmov. Ďakujem. Predseda, ďakujem. No, samozrejme, pristúpime aj k odpovediam na tieto otázky. Niekedy... Äh, äh, niekedy mám pocit, že tu nie je dostatočná stratégia. Äh, zistí sa, že EFSA má problémy a pokračuje to aj napriek tomu, že EFSA zmení politiku Mali sme tu predtým dva týmy, ktoré chceli vedieť nevyhnutne, akým e, spôsobom zabezpečíme nezávislosť FC. Ja som povedal, že sa majú spýtať, keď tak chcú spraviť, lebo treba každopádne vzať na vedomie momenty, kedy sa dejú zmeny. A nemali sme riešiť problémy, ktoré sa dá tu spätne ešte niekoľko rokov dozadu. Richard Zeber chcem sa poďakovať e, za tieto objasňujúce pripomienky a ja sa domnievam, že niekedy boli teda tie problémy, ale je nevyhnutné zabezpečiť nezávislosť aj pokryť o expertov. Ale ak niekto pracoval istý čas pre nejaké odvetvie, pre nejaký sektor, tak to, to neznamená, že je nezávislý. Nemali by sme byť u nás slepí. Keď niekto pracoval pre nejakú mimovládku, tak e, nemôže naveky byť nevhodný pre nejakú pozíciu dôležité, aby sme nastolili transparentnosť, aby všetko sa objavovalo v životopisoch. Samozrejme, tá konkrétna osoba potom musí byť schopná zaručiť e, vlastným slovom, váhou vlastného slova, že túto činnosť bude vykonávať nezávisle. Keď e, jedenkrát v živote niekto bol zodpovedný za nejakú činnosť konkrétnu a tým pádom by sme mali vylúčiť e, v nejakom inom pôsobení, to je podľa mňa nereálne. Je dôležité, aby organizácie typu EFSA Eh, mohli robiť nábor ľudí, ktorí pochádzajú z praxe a to sa týka aj odvetvia, ako aj mimovládneho sektora. Musí byť ale jasné, odkiaľ tí ľudia pochádzajú a je nevyhnutné jasne povedať že, a stanoviť, že ten mandát, ktorý dostanú, že budú schopní ho vykonávať nezávisle a myslím si, že e, takéto ubezpečenie musíme dostať ale nie je možné vylúčiť nejakú osobu z dôvodu nejakého predchádzajúceho pôsobenia i nejakého jednorázového. To nie je dobré, lebo potom si obmedzujeme troška priestor a to nie je zodpovedaní tým želaniam, ktoré máme. E, druhá moja otázka smeruje na pani riaditeľku. Aké sú tie hlavné ponaučenia jej e, z, pohľadu, teda z tej e krízy, ktoré sme boli svedkami? E, to riadenie informácií bolo hlavným zodpovedným za tie hospodárske škody, ktoré sme zaznamenali, ako je možné zabezpečiť, aby národné orgány e, nešírili nejaké chybné varovania a aby nespôsobali extrémnu neistotu u spotrebiteľov, ako zabezpečiť lepší informačný manažment na ich úrovni. Čiže došlo k veľkým škodám e, bez toho, aby skutočne tí spotrebiteľa jedli nejaké skontaminované jedla. A ďalšia otázka, E, rozsah toho preskúmavania alebo analýz e, z úrovne mimovládneho sektora, mimovládnej organizácie. Hovorí sa o tom, že neskúma celé spektrum nebezpečia EFSA, hlavne pokiaľ ide o regionalitu e, tých výsledkov, a teda aj geneticky modifikovaných organizmov, aký je ich vplyv na okolie, na životné prostredie v niektorých konkrétnych oblastiach. Ako môžete zabezpečiť, že šírka analýz, ktorú vykonáva EFSA, že sa týka celej únie a že nie je to obmedzené len na niektoré malé úseky, či už geografické alebo časové. Lebo keby to bolo len takto, tak to neprispieva bezpečnosti. Ďakujem pekne. Zeber, Sofí Okuny. Merci, monsieur le président, madame la directrice. Ďakujem za slovo. Pani riaditeľka, som rada, že ste tu dnes medzi nami. A je mi ľúto, že prítomných tak málo kolegov. Určite by sme mohli viesť zaujímavú debatu. Odoznelo tu niekoľko otázok, ale ja by som sa chcela podeliť hlavne o myšlienky, ktoré sa týkajú toho bisfenolu A. A do akej miery je tento produkt škodlivý. Je jasné, že škodlivosť tam je. A vlastne spôsobuje mutácie v potrave a balené potraviny sa zahrievajú, hlavne tie, ktoré sú v plastoch, a keď to dáte do mikrovlnky, aby sa to zohrialo, tento bisfenos, bisfenol začne mutovať a stáva sa súčasťou potravy v mutovanej forme. Takže Treba túto situáciu jasne označiť aj na obale takéhoto výrobku, že takýto problém môže nastať. Aby spotrebitelia boli jasne informovaní, že daný výrobok, ktorý si zakúpili, by sa mal vložiť do nejakej sklenenej nádoby, pretože keď to bude zohrievané v tom plastovom obale, tak to môže byť škodlivé. Druhá vec, na ktorú sa chcem spýtať, alebo ktorú chcem teda spomenúť, Aspartan je taktiež produkt, ktorý je problematický, čiže e, pracuje na tom agentúra? Predpokladám, že áno. E, chcela by som vedieť, či ste začali pracovať na tomto produkte Aspartam. a či budete skúmať niečo v tejto súvislosti. A posledná téma, dioxín. Dioxín v niektorých alebo v určitých výrobkoch predovšetkým e, v výrobkoch zo Švédska a vlastne tieto sa potom distribujú v členských štátoch a na výrobkoch nie je uvedená informácia, že obsahujú dosť vysokú hladinu dioxínov. Opäť bolo by pre spotrebovateľov potrebné, aby takéto informácie na označení výrobku boli uvedené. Pretože v krajiny, e, totiž e, v krajinách, odkiaľ sa tieto výrobky exportujú, sa takáto hladina toleruje. Ďakujem za slovo. Slovo má pani rejiteľka EFSA. Ak dovolíte, dosť e, mnoho otázok sa týkalo bisfenolu A. Takže začnem tým. Uznávame, že áno, je to veľmi kontroverzná záležitosť a správne ste poukázali na to, že nedávno e, bola vydaná publikácia francúzskou Organizáciou pre bezpečnosť potravín na, tétu, na túto tému. A samozrejme nie je to prvýkrát, kedy sa e, tu vlastne aj z hľadiska vedeckých názorov dochádza k určitej nejednotnosti a k rozdielným názorom, môžeme povedať, až k divergencii. A vlastne minulý rok sa konal workshop e, s účasťou veľkého počtu krajín a boli tam aj predstavitelia EFSA a venovali sa tejto konkrétnej téme. Chcem pripomenúť, že bola vydaná aj správa koncom minulého roka, respektíve na začiatku tohto roku na jar. A závery vlastne boli v súlade s tým, čo vyhlásil panel EFSA. Pokiaľ je o správu, respektíve správy e, z tej francúzskej agentúry, pracujeme na tom, pracujeme na týchto správach a pre nás je vždy veľmi dôležité, že keď sme si vedomi nejakých nových vedeckých dôkazov a údajov, tak tieto preverujeme a skúmame, či tam existuje nejaký dopad na to hodnotenie rizik, ktoré sme vykonali my. Takže v súvislosti s touto spravou vlastne predpokladám, že môžeme dospieť k určitým záverom a potom vlastne naše stanovisko bude publikované a vychádzame vlastne aj z toho e, hodnotenia rizík bisfenolu A, ktoré e, bolo publikované pred rokom. Takže náš názor na tieto správy boli vydané koncom septembra. Náš panel pracuje na tejto téme a dovolte mi ešte povedať, že tieto dve správy vlastne nie sú tým, čo my nazývame hodnotenie rizik, ale vlastne sa tam popisuje expozícia e, pôsobeniu bisfonolu A na francúzsku populáciu a európsku populáciu a v druhom materiáli sa hovorí o tých e, novších vedeckých dátach, ktoré boli zozbierané. Náš panel bude na týchto témach pracovať a samozrejme budeme spolupracovať s francúzskými odborníkmi. Je tu dôležitý dialog, aby nám bolo jasné, že čo je v tej správe, budeme to s nimi prediskutovať, čiže nielen, že si prečítame tú správu, budeme o tom diskutovať s nimi. A potom, samozrejme, budeme publikovať spoločnú správu s francúzskou agentúrou, kde sa vysvetlí, v čom s nimi súhlasíme, respektíve nesúhlasíme a prečo. Čiže e, nestačí len, aby sme akceptovali, že áno, sú tu rozdielne vedecké názory na to a ono. Treba byť dôsledný. Takže Náš panel vydá aj vedecké stanovisko vychádzajúce z tej správy aj z tých najnovších vedeckých údajov. A samozrejme máme k disfenolu, e, k téme bisfenolu A e, mnoho nových, veľmi čerstvých vedeckých údajov a poznatkov. Temer každý deň nejaké vznikajú alebo sa objavujú. Takže skutočne túto tému berieme veľmi vážne, prehodnocujeme tú správu a komunikujeme s francúzskými expertmi, a povieme vám nakoniec, aký bude výsledok našej práce. Predpokladám, že to bude za niekoľko týždňov už hotové. Keďže hovorím o bisfenole A, chcem naznačiť aj to, že základom pre legislatívu EÚ v súvislosti s výrobkami, ktoré sa používajú na balenie potravín, teda ak dôjde k migrácii nejakých komponentov e, z obalu do potraviny, ktorá je zabalená v danom obale, ak teda niečo takéto nastane, takáto migrácia, tak to môže mať dopad na zdravie konzumentov. E, možno pre daný konkrétny komponent e, tam nemusí nevyhnutne existovať niečo negatívne, ale samozrejme existuje potreba využiť odporúčania, ktoré sa týkajú týchto obalov, obalových materiálov. A práve, že sú to tzv. E, manažery v oblasti hodnotenia rizík. Oni majú zabezpečiť správne informovanie verejnosti v tomto smere. Pokiaľ ide o tie E, tvrdenia účinnosti o účinkoch na zdravie alebo zdravotných účinkoch healthcare claims, tak tam práve e, poukazujeme na to, že je tu snaha viac chrániť spotrebiteľov. A aby aj oni si dokázali vybrať také potraviny, ktoré sú z hľadiska dietetického kvalitnejšie. Samozrejme, rámci EFSA asi 80 e, týchto tvrdení a žiadostí, ktoré boli podané, respektíve reklamácií, ktoré boli podané, e, tak 80 asi bolo zamietnutých. A to práve na to poukazuje Linda Bol to má tzv. pozitívny zoznam týchto reklamácií o účinkoch na zdravie. A myslím, že teda do konca tohto roku by mal vzísť nejaký konkrétny návrh, ktorý sa týka tohoto pozitívneho zoznamu. Ale ešte stále v rámci EFSA musíme hodnotiť e, niektoré ďalšie botanické výrobky. Tam máme asi 1500 prípadov, zatiaľ sme ich odložili bokom, lebo to nestíhame všetko hodnotiť. To ste, potrebujeme aj čas na zamyslenie nad konkrétnosťami, pretože by mohli vzniknúť určité ťažkosti pri implementácii tých istých pravidel, keď sa povie, že daný produkt môže mať charakter medicinálny, alebo to môže byť botanický typ produktu. Čiže z hľadiska legislatívy EÚ musíme mať tiež jasno a komisia chce zabezpečiť, aby nakoniec e, to neviedlo k tomu, že tu bude zmetok a nedorozumenie voči spotrebiteľom. Takže preto e, tento produkt ešte stále v podstate e, sme nehodnotili úplne. Pokiaľ ide o nutrienty, teda výživné látky, tam tiež už pred určitým časom sme akceptovali poradenstvo ze strany vedcov. Ale aj tu potrebujeme uplatniť určité pravidlá, pokiaľ ide o e, nutričný profil. A môžeme to nazvať čosi ako kôš produktov, ktoré máme vlastne zavedené aj v našej databáze IT. A vlastne môžeme komisii poskytnúť aj určitú pomoc, aby dokázala lepšie anticipovať opatrenia, ktoré by bolo treba príjmať v súvislosti s, s týmito nutričnými profilmi. Aj v súvislosti s tými reklamáciami ohľadne zdravotných účinkov. Ďalej, pesticídy. Áno, to, čo hovoríte, je pravda. Hlavne e, v súvislosti s tou správou, ktorú som už uvádzala, Hovorí sa tam o prítomnosti reziduí a o maximálnej hladine reziduí. Čiže tam sú zahrnuté všetky pesticídy, tam sa o nich hovorí. Pre spotrebiteľa to znamená toľko, že tam môže byť viacero látok, ktoré sa pokladajú za reziduá v ich potrave a potravinách Takže preto v, F, v agentúre F sa pracujeme na tom, aby sme ďalej rozvíjali metodológiu, teda metodiku stanovovania rizík. Hlavne pokiaľ ide o kumulatívne hodnotenie rizík. Čiže zameriame sa na jednotlivé látky, ale okrem toho skúmame aj celý, e, celú škálu takýchto výrobkov, kde môže vlastne nastať až protirečivý dopad na zdravie spotrebiteľov. Opierame sa aj o určité e, vodítka a informácie, ktoré nám umožnia, predpokladám, do, roku 2000, do konca roku 2012 využívať túto kumulatívnu metodiku. V rámci EFSA už každodenne. Je to ozaj veľmi náročná vedecká téma, ale už sme do toho investovali veľa, spolupracujeme aj s medzinárodnými partnermi a môžem povedať, že už sa to stáva temer našou rutinou a predpokladám, že sa to ňou stane v priebehu budúceho roka. Nezávislosť, ďalšia otázka. Áno, ďakujem aj za to, že ste to spomenuli, že my vlastne Stále priebežne pracujeme na tejto téme a dosahujeme pokrok. Chcela by som ale povedať, že naša politika, pokiaľ ide o konflikt záujmov, tak táto sa už uplatňuje asi 10 rokov a podstatne sme posilnili tento aspekt v roku 2007. Myslím, že sme mali s tým dobré skúsenosti a môžem povedať, že každý rok aspoň pri 300 príležitostiach vylúčujeme úplne alebo čiastočne expertov z našich aktivít. A keď e, vytvárame nové panely, ale keď, bo keď vyberáme expertov do panelov, tak samozrejme preverujeme aj tieto aspekty, ktoré sa týkajú potenciálneho konfliktu záujmov. Čiže dochádza k previerkám asi 5000 takýchto vyhlásení. A každoročne teda ich preskúmame asi 5000. Takže je veľmi dôležité pokračovať v preverovaní a to, čo robíme my v rámci novej politiky, o tom sme hovorili v októbri na workshope v Bruseli, chceme sa učiť zo skúsenosti a tá nezávislosť to nie je len zvládanie konfliktu záujmov. Samozrejme, aj to je dôležitý pilier našej politiky, keď chceme zdôrazniť hodnotu nezávislosti. Samozrejme sú tu aj iné dôležité piliere, napríklad spôsob, ako vyberáme expertov, spôsob, ako kolektívne rozhodujeme, kde všetci členovia panelu a pracovných skupín sú zapojení. Proste nikdy sa nespoliehame len na to, čo poradí jeden konkrétny expert. To je vždy výsledok konkrét, kolektívnych diskusí a kolektívnej práce mnohých expertov. Takže ak by sa náhodou stalo, že by sa zistilo, že tam u niekoho nastane potenciálny konflikt záujmov, tak ten expert konkrétny už vlastne nesmie sám podpísať nejaké stanovisko. Vždy to musí byť kolektívny výsledok, výsledok kolektívnej práce. Čiže toto súvisí aj práve s politikou nezávislosti a ozaj vedeckého hodnotenia a prezentovania vedeckých výsledkov práce. A takisto aj vedecké poradenstvo taktiež prispieva k tomu, aby sme dokázali pôsobiť nezávisle, aby sme sa vyhli konfliktu záujmov. Čiže aj e, selekcia, teda výber odborníkov, na to sú veľmi prísne kritériá, a týka sa to veľmi konkrétnych e, vedeckých odvetví a vedeckých e, zameraní. Takže aj toto je jedna zo stránok našej novej politiky a musíme priznať samozrejme, že niekedy e, sa spochybňuje naša nezávislosť a v októbri ten workshop bol práve veľmi dôležitým milníkom a vlastne sa nám vytvárajú takto nové príležitosti aj vo vzťahu k mimovládnym organizáciám, ku samotnému priemyselnému odvetviu a tak ďalej. Vieme, že nezávislosť e, je aj o tom, ako sa vníma daná organizácia a jej nezávislosť. Takže výsledky workshopu e, vlastne boli dané k dispozícii aj na verejnú konzultáciu a veľmi oceňujeme aj pripomienky, ktoré odozneli a ktoré sme dostali a budeme sa ním venovať aj v decembri na zasadnutí správnej rade. Teraz sa vrátim k tomu, čo ste spomínali, e, teda pracovníci. Máme konkrétne pravidlá, aby sa zabezpečilo, že nielen externí experti nesmú mať e, konflikt záujmov ale aj samozrejme naši zamestnanci. Ani tí nesmú um, vlastne byť v pozícii, kde by dochádzal ku konfliktu záujmov. Máme v tomto smere aj príslušné interné predpisy, služobný poriadok konkrétne. Tam je to veľmi jasne uvedené. A pokiaľ ide o výkonných eh, vedúcich pracovníkov, tak tí každý rok musia vyplňať eh, prehlásenie o konflikte záujmov a samozrejme to sa preveruje príslušnými vedúcimi pracovníkmi, aby sa naozaj zabezpečilo, že tam nie je konflikt záujmov. A samozrejme, že po niekoľkých rokoch niektorí ľudia odídu z agentúry EFSA, niektorí sa snažia, povedzme, obnoviť si zmluvu s EFSA, iní zasa nie. A preto sme zaviedli ozaj robustné procedúry, e, robustné postupy, aby bolo jasné, že keď proste odídu od nás takíto pracovníci, že by mohli tieto informácie, ktoré u nás nadobudli, ktoré získali, že by ich mohli použiť niekde inde. A tým by vlastne mohli podkopávať tú skutočnosť, e, proste, e, ktorá súvisí s konfliktom záujmov, že by išli pracovať e, do priemyselného odvetia. Je pravda, že niektorí ľudia odišli z FC, začali pracovať v oblasti priemyslu a tam sme zavedli veľmi tvrdé podmienky, pokiaľ ide o ich vzťahy voči našim expertom, voči našim zamestnancom. Takže ide o to, aby sa vylúčil konflikt zájmov medzi pracovníkmi EFSA a aktivitami EFSA, respektíve pracovníkmi a aktivitami iných organizácií. Čiže v podstate kľúčovým slovom tu je to, že každým dňom prijímame nejaké kroky a je to súčasť našej politiky, ktorú zavádzame a staviame na existujúcich pravidlách. Okrem toho, učíme sa aj zo skúseností. E. coli. Takže, čo sme sa poučili? Aká, čo nám povedala skúsenosť? Isté, že je tu viacero skúseností. Ako som už naznačila, Mali sme pravdu v tom, že sme sa dobre pripravovali na takýto typ krízy. A tým mám na mysli nielen to, že e, tu hovoríme o postupoch, ale budujú sa siete, ktoré sa týkajú zabezpečovania alebo zaisťovania potravinovej bezpečnosti, pretože e, počas krízy nie až také jasné e, zozbieravať a zhromažďovať údaje. To treba začať skôr robiť. Dôležité aby sme potom dokázali zvládať krízy a preto každý rok s komisiou a SEFSou organizujeme patričné aktivity. Okrem toho aj naďalej budeme investovať do nových tém a problémov. Samozrejme, nie je to len Escherichia coli, ale e, máme skúsenosti aj z minulosti e, s nejakými takýmito epidémiami, ktoré vypukli. A práve v takýchto prípadoch EFSA môže e, naozaj prísť s určitým prínosom. A to sa môže znásobiť e, v rámci 27 členských krajín. Čiže to súvisí s databázou a máme tu sieť. A cieľom je vlastne, aby sme dokázali lepšie predvídať lepšie anticipovať potenciálne problémy tohto typu. A poučili sme sa aj v tom, že vlastne semená aj klíčky v rámci e, potravinového reťazca predstavujú určité riziko a preto treba aj tejto fáze venovať veľkú pozornosť hľadiska hodnotenia rizik. Aby sme vedeli náležite poskytnúť rady komisii, ktorá potom by vytvorila pravidlá, ktoré by umožnili vyhnúť sa takýmto náročným situáciám. Áno, Aspartam, áno, pracujeme na ňom. E, bol v roku, teda Mm, plánovali sme ho až na rok 2018, takže vidíte, je to dosť ďaleko dopredu. Ale boli vyjadrené viaceré obavy a máme k dispozícii aj určité nové údaje. Komisia nás požiadala, aby sme predpokladali, že hodnotenie rizík, aké teda bude, pokiaľ ide o aspartam, a preto vlastne vykonáme e, úplné, úplné teda hodnotenie rizika Spartamu. Malo by to byť hotové e, koncom budúceho roka. Vlastne sme začali verejne zhromažďovať dáta. E, zhromažďovali sme asi 600 vedeckých štúdií, jednak tých, ktoré boli zverejnené, ale aj interných vedeckých dát. A tieto všetky údaje zverejníme potom, čo sa presvedčíme o tom, že na základe konzultácií s komisiou, že to je možné, teda ak to bude možné. A ide o to, aby sme zverejnili výsledky tohto hodnotenia Spartamu e, verejnosti. Predpokladám, že v koncu novembra alebo v decembri by sme to mohli zrealizovať. Ďalej, pokiaľ ide o aditíva v potravinách, tak tam samozrejme budeme skúmať e, E, prehlásenie o e, neprítomnosti konfliktu záujmov, e, pokiaľ ide o tých odborníkov, ktorí sú do tejto aktivity zapojení. Na základe výsledkov práce tejto pracovnej skupiny a panelu predpokladáme, že sa budú konať nejaké verejné konzultácie o asfartame a budúci rok, pravdepodobne na jar alebo začiatkom leta. Cieľom je zabezpečiť, aby sme zaist... zabezpečili, že naozaj sa bude riešiť táto významná vedecká téma. Možno troška si posunieme na neskôr aj vydanie našich vedeckých záverov, ale chceme, aby to bol materiál kvalitný. Ďalšia téma, posledný bod, dioxíny. Dúfam, že som na nič nezabudla. Aha, ešte, no dobre, ale teraz dioxíny, dôležitá téma prvom rade chcem povedať, že vzhľadom na to, že v súvislosti s kontamináciou niektorých produktov, nielen zo strany dioxínov, ale aj PCB na sever Talianska, chcem povedať, že sú veľmi jasné opatrenia hodnotenia rizik, ktoré sa začali uplatňovať. Hlavne vieme, že ide o látky, ktoré sú karcinogénne a preto je dôležité príslušné opatrenia zavádzať do praxe čím skôr. A vieme, že niekedy proste tieto dioxíny napríklad sa vyskytujú v úrovniach, ktoré prekračujú hodnoty, ktoré sa dajú tolerovať. Okrem toho, to využívame a monitorujeme údaje, ktoré zbieravajú členské štáty, teda 27 EU zozbierame všetky údaje, pretože vlastne máme program pre monitorovanie členských štátov a každý rok e, sa vydáva správa o stupni kontaminácie potravín a krmív dioxínmi. Je to veľmi dôležitá práca, dôležitý dokument a vlastne poukazuje, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o uvedomelosť a, alebo verejné povedomie v súvislosti s týmito kontaminantmi. Chcel by som povedať, že situácia je lepšia, než bola pred 10-15 rokmi. Predovšetkým preto, lebo sa prijalo mnoho krokov. Začalo sa eh, jednak zákazmi niektorých konkrétnych chemikálií v priemysle. A dôležité je, že existuje aj legislatíva EÚ, ktorá vlastne obmedzuje e, tie pripustné hladiny rezidují. A veríme, že situácia sa bude ešte nadalej zlepšiť. Pokiaľ ide o med, tak komisia nás požiadala, bolo to následne po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora a mali sme vlastne indikovať, či med, ktorý obsahuje pel, eh, z určitej časti v porovnaní s tým pelom, ktorý bol z konvenčného typu kukurice, to porovnávali sme to proste e, s tými bežnými konvenčnými informáciami. Nechcem povedať, že ten pel bol úplne bezpečný, ale nebolo poznať nejaký veľký rozdiel. Proste nebolo tam ďalšie zdravotné riziko navyše. Keď sa porovnával pel z konvenčnej kukurice a alebo pokiaľ išlo od rodu MON 10. E Čiže e, tu hovoríme vlastne o e, prítomnosti pelu v mede a aký to má potom dopad. Samozrejme, že EFSA ešte toto skúma ďalej a aj z hľadiska dopadu na ľudské zdravie. Ďakujem. Dobre, lebo ďalší bod je posunutý. Pán Jergensen sa neobjaví pred piatou, pokiaľ ide o debatu jeho. Takže bude priestor na druhé kolo otázok. Ak chcete položiť nejaké dodatočné, nech sa páči. Eh, Direktrice, ho sentito la sua risposta. Mm. Eh, pani riaditeľka, vypočul som si vaše reakcie, ale musím, musím povedať, že tie problémy, ktoré som ja spomínal, sa týkali konkrétnych oblastí, kde polnospodárske výrobky sú nejakým spôsobom pestované a kde dochádza takisto k chovu farmárskych zvierat, polnospodárských zvierat. A vďaka aj mimovládnemu sektoru sú vykonávané analýzy a v rámci týchto analýz detekujú produkty, ako sú PCBčka, e dioxíny a iné. Z dôvodu emisí e, cementárni a spalovní veľmi často sú tu dva, tri podniky, ktoré sú len nepatrne vzdialené navzájom a je tu teda priamy vplyv negatívny na životné prostredie. A v priebehu predchádzajúcich rokov som uviedol príklady cementární, ktoré e, už fungujú a sú v prevádzke posledných 60 rokov a my vieme, že sú tam limy, pokiaľ ide o percent, ale nie pokiaľ ide o absolútne hodnoty. A nikdy nezohľadňujú tieto cementárne, aké sú dôsledky e, i pôsobenia ich závodu počas e, toho, toho roka konkrétneho, aké sú posledky, ktoré, ktoré plynú z tejto prevádzky. Vieme, že bohužiaľ e, zákony národných štátov a Európskej únie e, nezakazujú znečistenie iba do istých úrovní. Moja otázka je, pri zohľadení takýchto prípadov a samozrejme takéto veci sa opätovne stávajú e, v jednotlivých časových obdobiach a týkajú sa veľkých častí krajiny moja otázka teda bola troška iného charakteru. Nedomnieva sa vaša agentúra, že by mala vykonať konkrétnu osobitnú štúdiu e, v tých oblastiach, kde sa nachádzajú spalovne a cementárne alebo kafilérie teda. A nakoľko mám možnosť e, viesť ešte túto debatu, tak by som chcel e, ďalšiu otázku. pochádzam z oblasti, kde sa pestuje proseko víno Prosecco a Prosecco je produkt, ktorý je vyvážaný do Európy a do celého sveta. Nakoľko toto je produkt polnohospodársky, ktorý má silnú tradíciu a silné zázemie, tak vzniká v tejto súvislosti problém pesticídov. V súčasnosti v zmysle platnej legislatívy môžeme používať niektoré pesticídy do určitých limitov a polnohospodári používajú veľké množstva používajú vrtulníky na rozprašovanie alebo na teda aplikovanie týchto pesticídov na viniče a vinnú revu, ktorá je na týchto svahoch. My, e, Európania, teda aj Taliani, sme e, vlastne bezbranní, pretože aplikácia takýchto chemikálií na viniče sa deje eh, aj pri dodržiavaní istých pravidel, pokiaľ ide o nosenie ochranných pomôcok, masiek alebo ale môže to byť každopádne, takáto aplikácia sa môže diať len pol kilometra od nejakých detských ihrisk alebo od eh, škôl. V Taliansku sa to všetko deje bez toho, aby boli príjmané nejaké opatrenia ochranné v pohľadu tých detí. Viem, že v tomto prípade nehovorím o potravinových produktoch a môže to byť troška mimo eh, nášho na, na, na, na tých vecí, na ktoré sa sústredíme, ale každopádne chcel som to spomenúť, pretože Prosecco sa vyrába a teda dopestováva v rámci týchto viníc a občania si robia veľké starosti ohľadom tohoto. Žijeme v oblasti, kde došlo k poklesu úmrtí z dôvodu rakoviny, ale došlo k zvýšenému počtu ľudí, ktorí sú každoročne chorí. Nie je tam ani jedna rodina, ktorá by nemala nejakého príbuzného, ktorý by netrpel rakovinou. Možno by ste mi vedeli dať odpoveď, pretože my tu máme v konečnom dôsledku zastúpať našich občanov. E, ďakujem. Len chcem pripomenúť, ak si ja správne e, spomínam na to nariadenie, tak už e, sme zakázali rozprašovanie letecké v blízkosti škôl alebo takýchto zariadení, takže by to bolo protiprávne Určite, pani riaditeľka, bude mať odpoveď, ale ešte predtým dve otázky. Pán Rossi. Áno, ďakujem pekne. Správa bola veľmi zaujímavá, ale nevyhnutné mať isté nápravy, nápravné opatrenia zabezpečiť, pokiaľ ide o aspartam. Hovorili ste o 600 štúdiách a o tých obavách, ktoré zazneli, ale čo s tým? Počkáme si len na zverejnenie štúdií a ľudia budú naďalej e, konzumovať aspartam. Takisto sa musíme pozrieť na legislatívu, ktorá sa týka označovania, ktorá bola prijatá na úrovni Európskeho parlamentu a tam sa uvádza, že členské štáty môžu e, si osvojiť e, príslušné symboly na označení, na, na značkách a tak, aby upriamili na produkty potravinové, ktoré sú nízkokalorické, ktoré majú málo kalórií a takýmto spôsobom je možné indikovať na označeniach produkty, ktoré sú takto nízkokalorické, ktoré majú málo kalórií a produkty, ktoré e, môžu byť škodlivé pre zdravie. Namiesto cukru teda je tam aspartam a toto sa uvádza na tom označení, na obale. Ja povedal som e, už komisii, že je škandalozne takto to robiť, ale bohužiaľ e, takéto niečo podporila väčšina. Je to ako Coca-Cola Light alebo Zero a tam sa uvádza, že deti do veku troch, teda do troch e, rokov alebo tehotné ženy, že by to nemali piť. Nie je o tom pochybnosti, ale my sme hovorili o tom, že chceme, aby členské štáty používali symboly, ktoré jasne e, naznačujú, že tam je menej kalórií, a teda, že tá hodnota nutričná, alebo že je takáto. Spotreba takýchto nízkokalorických potravín je veľmi rozšírená v súčasnosti. A pokiaľ ide o opatrenia e, zdravia, potra- teda rastlín. Chcem sa spýtať, akým spôsobom prebiehajú kontroly a inšpekcie, keď prichádzajú k nám takéto produkty z tretich krajín. E, kolega nám e, hovoril o plnospodároch, ktorí aplikujú takéto nebezpečné chemikálie na, pri pestovaní svojich plodín. Alternatívou ale je, nie je takéto produkty, nie je takéto výrobky. Ale vieme, že v Číne používajú oveľa nebezpečnejšie a jedovatejšie, toxickejšie produkty v porovnaní s nami Európanmi. Ale čo robí Európa, pokiaľ ide o držanie kroku s takýmto vývojom? Pretože pokiaľ ja viem, tak len samotné Taliansko, pokiaľ ide o falšované produkty alebo výrobky, respektíve výrobky, ktoré nerešpektujú, nedodržiavajú európske normy, tak Taliansko uplatňuje 40 z tých sankcií, ktoré sú uplatňované na EÚ ak zvyšné eh, krajiny uplatňujú 60%, tých zvyšných 60% penál alebo sankcií, tak eh, potom si kladiem otázky, aké typy kontrol sa dejú v Rotterdame, Amsterdame a iných miestach. Čiže rozmýšľam, čo treba spraviť, čo musí spraviť aj komisia na to, aby vyriešili tieto problémy. Keď hovoríme o dioxínoch, všetci vieme, že akýkoľvek proces spalovania vedie k produkcii dioxínov, Máme spalovne na drevo, ktoré vyrábajú energiu. A nesúvisí to nejakým spôsobom s redukovaním úrovni dioxínu, čiže dioxínov. Čiže podporujeme vybudovanie priemyselných podnikov, ktoré v konečnom dôsledku produkujú dioxíny. Čo s tým spraví komisia? Zakážeme prevádzku takýchto závodov, alebo nájdeme nejaké iné vhodné riešenie. Komisia sa domnieva, že by nemali byť problémy s medom, takže mala by sa na tom dohodnúť s súdnym dvorom, ktorý sa vyjadril, že pestovateľa včiel by mali byť kompenzovaní. Chovateľa včiel. Niek- teda samozrejme. Niekto sa milí. Lebo ak e, súdny dvor sa milí, tak by nemalo prísť k vyplácaniu kompenzácií. Ak sa milí komisia, tak... Hm. Čiže niekde je chyba chcem vidieť aj nejaké nápravné opatrenia, nie len takéto veci. Otázka spalovania alebo procesu spalovania to nie je jednoduchá vec. Ja som študoval chemické inžinierstvo, vypracovali sme správu, kde sme poukázali na to, že rozdiel medzi emisiami dioxínov je 100 tisíc v porovnaní s tým, kto spaluje, ako technologicky čistý je ten proces, najväčšie znečistenie v rámci Švédska, pokiaľ ide o ovzdušie, je v malom meste, kde všetci používajú neefektívne, teda neefektívne zariadenie na spalovanie, spalovanie dreva na účely vykurovania. Takže toto je všetko otázka veľkosti. A e, Karl Heinz, chcel si? Nie, dobre. So starting with, um... Ďakujem pekne, takže začala by som tým, čo ste spomínali v súvislosti s možným znečistením, s možnou kontamináciou, ku ktorej v minulosti došlo, v blízkosti nejakých priemyselných komplexov. Ide o dioxíny, ale môže ísť kľudne aj o iné chemické látky. V prvom rade by som vám chcela povedať, že pokiaľ ide o regulované kontaminanty, je zrejme, že tam, kde legislatíva EÚ stanovuje určité limity, ak sa tieto nedržiavajú, tak ten produkt nie je možné uviezť na trh. To som chcela poviesť, povedať ako prvé. Pokiaľ ide o ten ďalší aspekt spojený s vašou otázkou, teda, že môžu tu byť určité oblasti v blízkosti napríklad starých komplexov, kde v minulosti dochádzalo k nižšej miere ochrany, než je tomu dnes, lebo veci postupne zlepšujeme, žiadame priemysel, aby napríklad využíval filtre, aby sme sa vyhli vysokému znečisteniu oblasti, ktorá sa nachádza v blízkosti priemyselného komplexu, ale v minulosti možno dochádzalo k takýmto emisiám, dôsledkom ktorých je vysoká miera znečistenia určitej oblasti a bohužiaľ v tej oblasti môže dochádzať k polnohospodárstvu. Ale toto je iný problém, ktorý, myslím, nespadá do nášho mandátu. My sa zaoberáme hodnotením rizika na národnej, regionálnej úrovni. Teda padlo je to na nich, aby oni sa postarali o zvládnutie tejto zložitej situácie, keď v blízkosti eh, nejakej eh, starej fabriky, ktorá už nefunguje, došlo ku kontaminácii pôdy, kde stále dochádza k e, polnohospodárstvu a možno je tam problém s tým, že tá kontaminácia je taká vysoká, že môc môže viesť k vysokej účasti, vysokej prítomnosti určitých kontaminantov, ale toto myslím, že nie je téma spadajúca do kompetencie EFSI. Samozrejme, že našou úlohou je zhodnotiť, či takéto kontaminanty majú vplyv na zdravie, v prípade dioxínu takýto vplyv existuje a boli stanovené maximálne limity, ktoré je potrebné držiavať na ochranu verejného zdravia. Pokiaľ ide o pesticídy, ak som to pochopila správne, tú vašu otázku týkala sa určitých postupov v konkrétnej oblasti, ten vinič na produkciu proseka, ale to sa môže deť aj inde samozrejme. Pesticídy by sa vraj mohli šíriť takým spôsobom, že by predstavovali riziko pre zdravie osôb, ktoré žijú v tejto oblasti, alebo pre zamestnancov. No už my v rámci hodnotenia rizik, pokiaľ ide o pesticídy, hodnotíme nielen dopady na zdravie spotrebiteľov, ale tiež vyhodnocujeme aj dopady na zamestnancov, napríklad polnohospodárov, a tiež vyhodnocujeme dopady na obyvateľov v danej oblasti. Takže toto je tiež dôležitá súčasť našej práce. A jej výsledkom sú opatrenia riadenia rizika, teda ak nejaký pesticíd sa uvedie na trh, v členských štátoch, tak sú tu určité odporúčania, tzv. osvedčené postupy, polnohospodárske postupy, tak aby sa zabezpečilo, že ten pesticíd sa bude používať tak, aby to nemalo negatívny dopad na miestnú populáciu. Môžu to byť školy, ale aj skrátka obytné oblasti. Neviem, či toto bola vaša otázka, tak som to aspoň pochopila ja a samozrejme, že sa k tomu vrátim. Aspartam, Prepačte, ak som to nepovedala jasne, 600 štúdií sme dostali, budeme na nich pracovať. Teda urobíme to hodnotenie rizika, posúdenie rizika. Toto je dôležitá práca. Potrvá to chvíľu, lebo je to plné posúdenie rizika a chceme sa spojiť s vedeckou obcov v Európe aj mimo Európy, pretože si uvedomujeme, že je to problematika kontroverzná. Neviem, či toto je niečo naliehavé. Ja som predtým spomínala v úvode mnohé témy, ktoré sú naliehavé, kde je potrebné rýchlo napredovať určité zoonózy alebo určitá kontaminácia potravín ale túto, tú naliehavosť nevidím. Je potrebné to spraviť, urobiť to poriadne a preto si myslím, že je náležité dať k dispozícii našim vecom niekoľko mesiacov. Plantels. Dovážame mnoho rastlín, aj mnoho zvierat. Takže my EFSA pokiaľ ide o rastliny, tak my dostávame od komisie pravidelne žiadosti, pokiaľ ide o škody, e, pardon, škodcov, pokiaľ ide o choroby rastlín, tak, aby sa nedostali škodcovia alebo choroby rastlín na územie EÚ, e, ktoré by potom mohli poškodiť našu produkciu. Takže robíme to pravidelne. Komisia a členské štáty potom zodpovedajú za to, aby nariadenie sa náležite uplatňovalo, teda aby tie rastliny, ktoré sa dostávajú na územie EÚ, aby tieto nepredstavovali nejaké riziko, aby tam neboli nejaké škodlivé organizmy, ktoré by mohli poškodiť naše životné prostredie, naše polnohospodárstvo. Ale toto spadá do kompetencie eh, komisie a členských štátov. Ďakujem, ďakujem pekne. Áno, ja som, tuším, hľadel do budúcna, pretože tuším, Karl Heinz Florent sa naozaj hlasí o slovo. Áno, áno, vždy som bol trošku pomalší, pán predseda. Takže ja mám takú inú otázku. Neviem, či to tu už bolo nastolené alebo nie, pretože som prišiel neskôr, pôsobím ešte v zmierovacom konaní. Často počúvam od e, metalurgie, od tohto odvetvia, že vo vašich vedeckých výboroch v FC to prebieha tak, že sú tam mnohí experti, ktorí obhajujú konkrétne záujmy. Dlhodobo tu bola určitá kampaň a mňa by zaujímalo, či tento problém je už vyriešený alebo pracujete na jeho riešení. Mám taký pocit, že niektoré prípady ešte nie sú celkom spracované a bolo by dobré, keby ste mi k tomu mohli niečo povedať. Um, yes, we, we... Áno, áno, táto otázka konfliktu záujmov tu už bola položená. Ale možno dajte odpoveď, pani riaditeľka. A mala som, mal som pocit, že e, pokiaľ ide o tie pesticídy, že tam ste už častočne niečo povedali o ochrane zamestnancov a populácie. Ale čo sa dá robiť v prípade, že e, tie opatrenia, ktoré by mali platiť, sa nedodržiavajú? Máte nejakú možnosť niečo urobiť priamo v teréne? Ďakujem pekne. Nuž, my pracujeme na zverejnení, malo by to byť budúci rok, určitej metodológie, ktorá posilní posúdenie rizik, ktoré robíme, pokiaľ ide o dopady pesticídov na zamestnancov, obyvateľov, v prípade osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti oblasti, dochádza k používaniu pesticídov. Takže pesticídom sa naozaj venujeme a je tu jeden dokument, ktorý budúci rok zverejníme. Takže to pomôže aj tým, ktorí sa zaoberajú posudzovaním rizika, tak aby títo lepšie dokázali sa venovať e, dopadu na zdravie tejto kategórie osôb. Tiež chcem spomenúť jednu vec, lebo viem, že Európsky parlament to veľmi zaujíma, ale aj občanov to zaujíma, že komisia sa na nás obrátila, aby sme posilnili posudzovanie rizik, pokiaľ ide o vplyvy pesticídov na včely a my pripravujeme usmerňovací dokument k tejto problematike a tento zverejníme budúci rok, takže toto tiež sa tým zaoberáme. Pokiaľ ide o to vyhlásenie o záujmoch, e, pán Florent, chcem vás ubezpečiť, že sa tým zaoberáme, aby tu nebol konflikt záujmov. vždy, keď dôjde k nejakej kritike, k nejakej sťažnosti alebo k nejakej otázke, keď niekto vyjadrí nejaké obavy, pokiaľ ide o potenciálny konflikt záujmu, pokiaľ ide o našich odborníkov, našich zamestnancov, tak vždy sa tomu venujeme a reagujeme. Možno nevždy sme presvedčiví, ale vždy reagujeme a vždy sa to snažíme zohľadniť, teda to vnímanie e, toho, ako my implementujeme našu politiku. Pre nás je to teda veľmi dôležité. Ďakujem pekne. No, som si istý, že na budúci rok táto téma sa znova objaví. E, ďakujem pekne, že ste prišli. Želám vám veľa úspechov. Týmto by som rád uzavrel tento bod programu. Ako som už povedal skôr, ten ďalší problém, e, bod nemôžeme že preberať uh, skôr než o 5, pretože až o 5 môžu prísť odpovedné osoby, takže dáme si kratúčku prestavku a budeme znova pokračovať o 17.00.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 Okay, uh, let's start again because... Dobre, takže začneme opäť, pretože nás čaká veľmi zaujímavá téma a spravodancom je Dan Jorgensen a budeme sa venovať teraz eh, nebezpečným chemikáliám. Chemikálie to je moja obľúbená téma, takže nech sa páči, pustíme sa do toho. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte, aby som začal tým, že by som najprv uviedol niečo eh, z z informácií, ktoré sa týkajú tohoto. Rotterdamský dohovor má za úlohu posilňovať e, vzájomnú výmenu informácií o nebezpečných chemikáliách a cieľom je vlastne uplatniť aj určité postupy, vtedy, keď e, vlastne konajú medzi sebou navzájom jednotlivé e, strany, ktoré sú signatármi tohto dohovoru. Takže týka sa to aj e, dodatku 3, ktorý sa týka pesticídov a priemyselných chemikálií. Sú to často tie, ktoré sú často zakázané z environmentálnych e, dôvodov alebo zo zdravotných dôvodov, alebo boli oznamené a zariadené do postupu PIC. Dovolte mi niekoľko slov ku technickým otázkam, ktoré nie sú až také kontroverzné. a Potom prejdem ku takým bodom, kde sa naše stanoviska voči po stanovisku komisie líšia. Takže technické otázky. Komisia si želá objasniť niektoré definície a to preto, aby vlastne sa zariadenie PIK zosúladilo s ostatnými predpismi európskej legislatívy. A myslím si, že toto dáva zmysel a kolegovia možno budú mať e, niektoré iné ostrehy technického odborného charakteru, o ktorých budú chcieť hovoriť, ale ja myslím, že sa k tomu vlastne nebudem vyjadrovať, okrem toho, čo som povedal. Navyše, komisia spomína ešte aj agentúru ECA a tá má e, za úlohu venovať sa implementácii predpisov a vlastne nevidím dôvod, prečo by sme nemali pristúpiť k tomu, že by sme vlastne postúpili ďalej, aj pokiaľ ide o materiály e, nariadenia PIK. Myslím, že najproblematickou časťou tohto návrhu komisie je, že vlastne komisia chce niektoré aspekty zmierniť. Súčasný text umožňuje vývozcom ktorí nedostali do 60 dní odpoveď, aby teda mohli vyvajesť ten, tú chemikáliu, ak ide vlastne o chemikáliu, ktorá je, má licenciu aj registrovaná v krajine, do ktorej sa dováža daný výrobok, teda tá chemikálie. Pokiaľ je o článok 14, tak vlastne ten umožní exportovať takýto výrobok, alebo teda chemikáliu, ak došlo k vývozu priebehu posledných 5 rokov a nedošlo k nejakým regulatívnym opatreniam alebo krokom voči vývozcovi. Čiže ak je takto teda zaregistrovaná alebo má licenciu eh, daná chemikália v eh, krajine, do ktorej sa dováža. Čiže ak nie sú nejaké kroky vedené proti, tak vlastne sa to mm, môže povoliť z hľadiska exportu. Stále hovoríme o chemikáliách, ktoré sú zaradené do postupu PIK. A týka sa to aj situácií, kedy sa nepodarilo získať od importujúcej krajiny nejakú reakciu alebo odpovede. Myslím ale, že toto nie je celkom šťastná myšlienka. Ak sa zameriame na konkrétne chemikálie, ktoré sú uvedené v prílohe, e, konkrétne v prílohách 1, 2, 3, hovoríme o zákaza, o tých, ktoré musia byť buď obmedzené alebo zakázané. A nemyslím si, že z koverčných dôvodov by sme mali e, dávať priestor pre výnimky e, ohľadne týchto chemikálií. Ale týchto chemikálií. Ak nejaká krajina do 60 dní neodpovie, môže mať na to svoje dôvody. Niekedy proste majú v danej krajine pocit, že netreba odpovedať. Ale Dôvody môžu byť aj iné, napríklad e, nemajú dostatok administratívnych prostriedkov. Ak teda im tu v tejto sfere niečo chýba, tak proste neodpovedia. Ak sa pozrieme na oficiálne údaje OSN, tak odhaduje sa, že každý rok vlastne zomrie 47 tisíc a temer 50 tisíc ľudí v dôsledku otravy e, nebezpečnými chemikáliami. A okrem toho veľa ľudí samozrejme je okrem toho postihnutých e, zdravot na zdraví. Často sú to karcinogénne látky a preto musíme robiť viac pre ochranu ľudí v e, takýchto krajinách a práve teda postupovať opačne, než by mal byť komerčný záujem. Preto sa v texte jasne hovorí, že ľudské zdravie a životné prostredie to je to, čo má ochraňovať ten dohovor a keď vlastne e, poskytujeme ďalšie a ďalšie výnimky, tak nechránime ani jedno, ani druhé. Mhm. Čiže Mali by sme vlastne posilniť e, ten predpis tak, aby bolo ťažšie získať výnimku, hlavne pokiaľ je o veľmi nebezpečné chemikálie. Ja beriem, alebo navedomie, alebo súhlasím, že existujú výnimočné prípady, kedy je odôvodnené udeliť výnimku, ale hovorím, je o veľmi nebezpečné chemikálie. No. Ďalej. Druhý veľmi dôležitý bod, ktorý má tiež aj politické pozadie, Komisia argumentuje tým, že len komisia by mala v rámci dohovoru zastupovať EÚ. Tak ak nariadenie vychádza, alebo keby vychádzalo čiste len z komerčnej právnej základne, tak by to dávalo zmysel, že by vlastne navonok len komisia mohla reprezentovať EÚ, ale táto legislatíva má aj právny základ komerčný aj environmentálny. A myslím, že toto v roku 2006 veľmi jasne viedril aj Európsky súdny dvor. Čiže environmentálna politika je zdieľanou kompetenciou v rámci EÚ a preto teda aj členské štáty, aj komisia vlastne e, majú právo byť v, v tom, ako môj právo reprezentovať EÚ v rámci dohovoru. Takže otázka, či by sme mali povoliť vývozcom a vyviesť danú chemikáliu, ak nedostanú odpoveď, v prípade, že dokážu, že daná chemikália už bola predtým vyvážaná do danej krajiny. Nemyslím, že by sme to nemali robiť, práve naopak. Mali by sme vlastne posilniť legislatívu tak, aby sa možnosť výnimiek znížila. Ďakujem. Richard Seber, ste tu za tieňového predstaviteľa. Ďakujem, pán predseda. Marve Guinness tu nemôže byť. Poprosila ma, aby som jej stanovisko a tým pádom aj stanovisko našej skupiny e, prezentoval, tak tomuto návrhu. E, vo veľkej miere e, súhlasíme s Danom Jurgensenom, pokiaľ ide o jeho analýzy a jeho správu predovšetkým tie časti, eh, ktoré on prezentoval a ktoré sa týkajú zapojenia členských štátov. Právny základ je jednoznačný a preto si myslíme, že členské štáty takou predtým by mali eh, bok po boku spolu s komisiou teda fungovať, pretože je to oblasť, ktorá spada do vzdielanej pôsobnosti, aj pokiaľ ide o eh, spoločné výskumné centra, teda ICRA, aj tam je to logické, takáto, takáto rozdielaná pôsobnosť aj tie prispôsobenia, ktoré vyplynuli z Lisabonskej zmluvy, hlavne postup komitológia a tak ďalej, to všetko podporujeme v plnej miere. Chceme ale poprosiť kolegu Jorgensena, aby možno troška podrobnejšie analyzoval dôvody, e, ktoré e, prinútili komisiu, aby formulovala takéto výnimky, keď ide o keď nedojde k včasnému tomu, tomu súhlasu predchádzajúcemu práve consent. dáme možnosť exportovať e, chemikálie takýmto spôsobom, ktoré nie sú zabezpečené z pohľadu ich narábania, alebo teda nie je to dobre ošetrené. Ale myslím si, že aj ten samotný návrh komisie e, má e, dobré stránky a mali by sme hovoriť o tom, ako by sme to mali všeobecne robiť, ako to už hovoril Jürgensen, pán kolega Jürgensen. v rámci diskusie by sa mohli objaviť ešte viaceré kritéria. E, v prípade, že nestihneme včas zabezpečiť takýto predchádzajúci súhlas, tak otázka je, ako to obmedziť. Myslím si ale, že úplný, kompletný e, zákaz je príliš komplexnou, komplexným krokom, komplexným opatrením. Takisto otázka dvojitých noriem alebo štandardov, to by sme nemali tam zahrňať v prípade, že chemikália je povolená na úrovni spoločenstva, takýmto spôsobom je možné ju spracovávať a ako náhle je aj zabezpečené, že e, v treťom štáte sa koná podľa tejto požiadavky, tak nemali by sme ju znevýhodnovať ešte v rámci nášho hospodárstva dodatočne a mali by sme zabezpečiť rovnaké podmienky hry a mali by sme teda tu zabezpečiť, aby e, hospodárske dôvody e, boli predložené, pokiaľ ide o obmedzenie použitia takéto chemikálie, pretože potom môže prísť nevyhodneniu z pohľadu teda nášho hospodárstva. V porovnaní s tretími krajinami je nevyhnutné pozrieť sa na tie tretie krajiny, akým spôsobom oni narábajú s týmito chemikáliami a požadovať smerom na nich alebo na ich adresu prísnejší režim, ako my e, používame v Európskej únii, to nedáva zmysel. toto je vlastne ale pozmenený návrh e, komisie, to, čo prezentoval e, pán Jürgensen. Mali by sme hovoriť o obmedzeniach niektorých aspektov, ale myslím, že v celosti je to v poriadku z nášho pohľadu. Ďakujem pekne, Holger Krame, Alde. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako povedali predrečníci, no, respektíve predrečník, nedá sa nič nejaké podstatné doplniť a nedá sa ani odporovať tomu, čo naformuloval pán Ergensen. Mali by sme sa v princípe pridržať návrhu komisie sú tu niektoré prispôsobenia, ktoré musíme eh, spraviť, takisto pokiaľ ide o definíciu alebo stanovenie pojmov, eh, zapojenie ekra, to je logické. Nechcem teraz opakovať všetky veci, ktoré už zazneli. Chcel by som ale varovať eh, pred tým, aby sme nespolitizovali príliš túto agendu. Intenzívne som konfrontoval tým, s týmto, touto agendou komisia sa chce odchýliť od tohto postupu PIK a tie dôvody sú tak e, dobre formulované a sú tak e, zvodočistné, že by sme sa nemali príliš od toho odkláňať. Pán Jergensen to podložil aj štúdiou OSN, kde sa hovorí o tom, že 47 tisíc ľudí ročne zomiera z dôvodu e, zneužívania niektorých chemikálií alebo toho, z dôvodu toho, že prichádzajú do styku s takýmito chemikáliami štúdia OSN, ktorá sa k tomuto vzťahuje, je oveľa všeobecnejšia a vychádza úplne z iného základu a mohli by sme si otázku položiť opačne, koľko ľudí umiera na podvýživu alebo na nedostatok výživy, pretože neexistuje prístup k eh, látkam, ktoré, teda ochraňujú rast, rast, teda rastliny, že nemali by sme takýmto ideologickým spôsobom poznamenať túto našu diskusiu, to sa nepatrí podľa mňa takáto ideologická stránka Pán Zeber hovoril o tom, aké dôsledky z toho plynu. Ide tu o praktičnosť e, obchodných mechanizmov. Keď e, tu tie zelené dvere zavrieme z úrovne EÚ, tak potom je úplne jasné, že budeme tým hrať do karát tým dodávateľom chemikálií, ktorí sa nechovajú podľa našich štandardov, podľa našich noriem a preto by sme si mali jasne rozmyslieť, akým spôsobom budeme tieto štandardy uplatňovať a ako to reflektovať aj z pohľadu legislatívy obchodnej a hospodárskej. Takisto si nemyslím, že má zmysel hovoriť v tejto chvíli o právnom základe. Myslím si, že to vec si bude len komplikovať a dále tam viacej byrokracie. Čiže v mene ALDE môžem povedať, že návrh eh, tak, ako je, je dobrý a kladie dôraz na nejakú nevyhnutnú realitu, ale reflektovania tam niečo doplňať. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Ďalší Anna Rozbach, Mr. Judy Galling. Nech sa páči. Áno, naozaj. Poprosila ma, či by som nemohla aspoň prečítať jej stanovisko. Chcela by sa poďakovať spravodajcovi za jeho správu a podporiť pozmenujúci návrh, ktorý opätovne nastoluje znenie z pôvodného nariadenia z roku 2008 v článku 5, nakoľko zdieľa jeho názor, že členské štáty musia zachovať e, rozhodovacie právomoci e, v prípade uplatňovania Rotterdamského dohovoru. Takisto by sa chcela poďakovať komisii za jej návrh a celkovo by chcela podporiť veľkú časť rekodifikovaného nariadenia TIC, e, ktoré uspokojivo prispôsobuje definícia pravidla e, s nariadením CLP a posilňuje e, zaangažovanie a zapojenie EKRA. Plne sa stotožňuje so snahou komisie vyriešiť otázku explicitného súhlasu z dovoz dovážajúcich krajín článku 47, ale akceptuje fakt, že tento text si vyžaduje dodatočnú diskusiu a revíziu. Avšak ako spoluzákonodárca je nevyhnutné, je nevyhnutné teraz si uvedomiť, e, že ako spoluzákonodárca nemôže parlament ohroziť znenie Rotterdamského dohovoru tým, že bude požadovať dodatočnú byrokraciu. Toľko jej stanovisko, čiže vlastne je pomerne spokojná, takisto. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ja vystúpim ako tieňový spravodajca za zelených. Tým som v rámci tohto spisu. Takisto aj my chceme poďakovať spravodajcovi za jeho návrh. Je veľmi kvalitný podľa nás. A takisto sa mi páčia vaše návrhy, pokiaľ ide o posilnenie nariadenia na rozdiel od e, uberania sa cestou dodatočných výnimiek. Nechceme ísť e, cestou komisie, na to, aby sme teda použili tie argumenty, ktoré zazneli predtým, že je možné riešiť to len v teréne, pretože potom e, vývozca by mohol povedať, že už uplynul to, to obdobie a teraz znova to predložím a mohol by pokračovať do nekonečna. Nie je to uspokojivé kritérium. Mali by sme si pripomenúť, že celé to kritérium, ktoré sa ktoré je tu na v tomto nariadení, sa nazýva predchádzajúci informovaný súhlas. Predchádzajúci znamená, že to má byť e, predtým a informovaný znamená, že majú byť dostatočne informovaní a súhlas znamená to, čo to presne hovorí. Má to byť súhlas, nemá to byť len nejaký predpoklad, že všetko je v poriadku, pretože už predtým to bolo vyriešené. Myslím si teda, že Danov e, návrh ide podľa tejto logiky tá jednoduchá logika, aby ste ostatným činili tak, ako chcete, aby činili oni vám, tá je badateľná v rámci toh, tejto agendy. Ak e, budeme nejakým spôsobom obmedzovať ten obchod, tak to nebude dobré. Mali by sme sa čo najprísnejšie pridržať logiky predchádzajúceho informovaného súhlasu a snažiť sa minimalizovať výnimky. Toľko môj názor ako tieňový spravodajca. Ja vidím, že nikto nie je prihlásený na zoznam mojich rečníkov, ale možno komisia, nevidím tu Björna Hansena. Astrid Schumacher, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte aj ja Danovi Jorgensenovi za to, že tak veľmi rýchle túto správu spracoval a že podporil toľko mnohé z myšlienok v e, rekodifikované verzie komisie. Nechcem vás zoberať o čas. E, možno začnem s tým jedným takým sporným, veľmi sporným e, ocekom, na ktorý sa to objavila, to je prispôsobenie postupu PIK. Prvá vec, ktorú si musím uvedomiť z nášho pohľadu je, že nariadenie FEIC už v mnohých aspektoch siaha nad rámec Rotterdamského dohovoru, hlavne pokiaľ ide o postup predchádzajúceho informovaného súhlasu v súčasnosti sa uplatňuje na 106 chemikálií a nie na 43, ktoré sú predmetom Rotterdamského dohovoru. Čo by som chcela jasne pomenovať je, že pokiaľ ide o tento návrh rekodifikovaný, e, z nášho pohľadu my sme nechceli žiadnym spôsobom ovplyvniť rovnováhu, ktorá bola nastolená v roku 2008 na jednej strane medzi záujmami vývozcov a chemického odvetvia a na druhej strane záujmami generálneho pre životné prostredie a ostatných týchto aktérov. Prebehli teda len 3 roky, alebo tá doba implementácie je ešte len 3 roky. My by sme vás e, nezaťažovali takýmito vecami bežne, teraz po troch rokoch pokiaľ by uplynuli len 3 roky, ale z dôvodu E, prispôsobenia klasifikácie a označovania, takisto zmien, ktoré vyplynuli z Lisabonskej zmluvy, sme tu pred vami opäť. E, my sa pokúsime pozrieť na postup v rámci článku 14 a pokúsime sa konštatovať, či e, ten postup, ktorý sme tam stanovili, funguje tak, ako má. My sme zistili, že v 13% prípadov napriek snahe či už komisie alebo určených národných orgánov nedostávame odozvu alebo reakciu z dovážajúcich krajín. Niekedy to je mesiace, niekedy dokonca celé roky nedostávame tú odpoveď. My sme sa snažili pozrieť na dôvody, prečo je tu takáto chyba. Samozrejme, tu súhlasíme s pánom Jergensenom, niekedy je to z dôvodu nedostatočných kapacít, ale používame aj medzinárodný rámec, e, konkrétne stretnutie v rámci Rotterdamského dohovoru, aby sme zistili, čo sa vlastne skrýva za týmto nedostatkom reakcie zistujeme, že často ide len o administratívne problémy, že krajina nechápe, ako to funguje na úrovni EÚ, nechápu, prečo by mali v súvislosti s chemikáliou poskytovať nejakú odozvu, nejakú reakciu, prečo by to mali robiť v rámci dohovoru, ktorý im nedáva žiadny mandát. Čiže nie je to otázka ani tak ochrany rozvíjajúcej sa krajiny, skôr je to otázka toho, že je tu nejaká ťarcha na exportéroch európskych, ktorí majú dočinenia s tými exportérmi z tretich krajín, ktorí to dovážajú do krajiny konkrétnej. Zatiaľ, čo chceme vždy zachovať tú rovnováhu, tak sme sa domnievali, že by predsa len dávalo zmysel zaviesť ďalšie obmedzené možnosti pre vývoz, ktoré by mohli fungovať na dočasnej báze, to chcem zdôrazniť, bol by dočasného charakteru v prípade, kde dokumentárne dôkazy alebo listinné dôkazy z úradných zdrojov by jasne poukázali na to, že došlo k dovozu chemikálií a k jej používaniu za posledných 5 eh, rokov že nebola poskytnutá reakcia alebo odozva v rámci dvoch mesiacov a tak ďalej, tak ďalej. V prípade, že to tak bude, tak myslíme si, že jasný argument bude e, v prospech e, pokračovania exportu e, počas 12 mesiacov, čakajúc na reakciu a využijeme takéto časové obdobie na získanie dodatočného objasnenia zo strany tretej krajiny, tak aby sme teda dožiadali tu to ich vysvetlenie. Nechceme sa žiadnym spôsobom dotknúť toho, tej rovnováhy, ktorú sme nastolili v roku 2008. Keď mám ale slovo, chcela by som ešte v rýchlosti sa zmieniť o ďalších dvoch pozmeňujúcich návrhoch. Podľa nás je tu chyba, keď sa hovorí o vonkajšom zastúpení. Tu navrhujeme konkrétne vypustiť článok 1, v e, odsek 1, článku 5, a síce preto, že otázka vonkajšieho zastúpenia je upravená už v rámci zmluvy o fungovaní Európskej únie a nemyslíme si, že v rámci sekundárnej legislatívy budeme musieť nejakým spôsobom to takto odvodzovať. Vždy to bude zmluva, ktorá bude prioritná, ktorá bude mať prednosť a samozrejme, že členské štáty sa zastupujú sami v oblastiach, ktoré spadajú do ich pôsobnosti. Čiže tu ide o to, aby sme sa vyhli potenciálnym kolíziám, konfliktom medzi sekundárnym, sekundárnou legislatívou a zmluvou a druhá vec, to je veľmi technická vec, ktorú pán Jurgensen nespomenul, a to by som chcela veľmi rýchle povedať, že máme obavu, pokiaľ ide o pozmeňovací návrh číslo 4. Vlastne spravodajca možno proti vlastnej vôli e, by pristúpil k oslabeniu pozície rozvíjajúcich sa krajín. Dôvod za našu obavu je, že pozmeňujúci návrh by vyústil do toho, že členské, e, rozvíjajúce sa krajiny by dostali len jednu notifikáciu zo strany EÚ, pokiaľ ide o vývoz e, všetkých zmesí, ktoré sa nachádzajú v chemikáliach. To by spôsobovalo isté problémy. Podľa nás to nie je v záujme rozvíjajúcej sa krajiny. Často je to regulované na úrovni obchodného mena alebo potreby registrovať nejaké obchodné meno, obchodný názov. Toľko z mojej strany a ďakujem ešte raz spravodajcovia za všetky pripomienky. Ďakujeme pekne pani Schumacher za túto odpoveď a teraz znovu odozdávam slovo spravodajcovi. Môžem sa ešte niečo spýtať komisie, než e, prehovorím záverečné slovo? Ďakujem. Takže komisia, pokiaľ ide o návrh 4, áno, budem sa tomu venovať a môžeme o tom hovoriť detailnejšie. Zrejme máte pravdu, takže zrejme ho stiahnem. Ale pokiaľ ide o ten informovaný predchádzajúci súhlas. Hovoríte, že zrejme mám pravdu, keď hovorím, že niektoré krajiny nereagujú, lebo nemajú kapacitu. Ale tým zároveň tvrdíte, že ak my povieme áno vášmu návrhu, tak vznikne situácia, kedy EÚ začne vyvážať chemikálie, ktoré sme buď zakázali alebo obmedzili, lebo ohrozujú e, krajinám, lebo nemajú schopnosť povedať nie. Je to tak? No, skrátka, nemôžeme sa dohadovať, prečo niektoré krajiny reagujú alebo nereagujú. My sme dostali odpoveď, že to sú administratívne ťažkosti, ja som sa snažila vysvetliť, ale myslím si, že tá konceptuálna divergencia medzi nami je to, že my Skrátka, by sme nemali možno exportovať naše štandardy do tretich krajín. Mali by sme ponechať na nich, aby si sami určili svoje e, štandardy. Takže aby tretie krajiny mali možnosť e, sami si regulovať trh s chemikáliami. Myslím, že toto by sme mali tak ponechať. To nariadenie musíme však vnímať nie ojedinele, ale musíme posilniť systémy riadenia chemikálií v tretich krajinách prostredníctvom napríklad strategického procesu, ktorý sa stretne budúci týždeň, potom Rio plus 20 summit a tiež e, v rámci dohovoru snaha posilniť tie disciplíny, aby sme naozaj naplnili obsahom reálne tento dohovor. OK, ďakujem. Áno, ja si uvedomujem, že komisia robí veľa dobrých vecí v tejto oblasti. Preto si myslím, že je zvláštne, že teraz sa vydávame možno nesprávnym smerom. Spomeňme si na to, o čo ide My netvrdíme, že chceme, aby naši producenti a vývozcovia sa dostali do situácie horšej, než v ktorej sa nachádzajú ostatní. Ide nám o to, že nebudú môcť vyvážať niečo, čo je už obmedzené alebo zakázané u nás, len preto, lebo to robia iní. Môžu to robiť, ak preukážu, že je to povolené a registrované v dovážajúcej krajine. Ale nemôžeme im to dovoliť robiť len preto, lebo to možno robia iní. Ďalej musím mať na pamäti to, čo je účelom Rotterdamského dohovoru. Ide o ochranu životného prostredia a zdravia. Toto musíme posilniť, musíme sa držať tohto cieľa. Tieňoví spravodajcovia, ďakujem im za podporu. Môjmu stanovisku, pokiaľ ide o tie technickejšie otázky a pokiaľ otázku EKA. Formuláciu budeme musieť možno ešte nájsť. Pokiaľ ide o PIK, musím povedať, že neustúpim od môjho všeobecného stanoviska, názoru a to, že musíme posilniť nariadenie, tak aby boli výnimky skôr obmedzenejšom počte, aby bolo ťažšie k tým dopracovať, než to je teraz. Áno, ďakujem Dan Jorgensen za vaše snahy v tejto dôležitej oblasti. Lehota na pozmeňovacie návrhy 15. novembra na poludne. Dobre, Kolegyne, kolegovia, čas sme dodržali a teším sa, že tu môžem teraz uvídať, uvítať pardon, našu komisárku pre ochranu životného prostredia klímy, pani Connie Hedegaard, je tu aj s týmom. Vítajte. Najbližšia konferencia OSN o klíme sa blíži. Pracovný program komisie 2012 tiež príde o niekoľko týždňov a o niekoľko týždňov aj naša legislatíva o obchode s, emi- s emisiami vstúpi do platnosti. Ide o emisie z leteckej dopravy. No a je tu teda mnoho zaujímavých tém, ktoré budú zaujímať našich členov. Padlo tu napríklad rozhodnutie vo Washingtone toto odmietnutie nášho európskeho zákona zo strany Vošnovskej inštitúcie som ja vnímal ako aroganciu, ignoranciu, pretože my očakávame, že ostatní budú dodržiavať naše zákony, ak my tiež dodržiavame iné zákony. To je arogantné podľa mňa a ignorancia je to preto, lebo sa uznáva, že letecká doprava má obrovský podiel na emisiách. Boli tu rôzne tlačové vyhlásenia, listy od kolegov z iných domén, ktorí chcú spochybniť emisie z leteckej dopravy. Ja si myslím, že náš výbor je zomknutý za tým, čo sme pred pár rokmi, a čo sme sa uzniesli. No a preto by nás zaujímalo, čo poviete aj k tomuto bodu. Takže, pani komisárka, vitajte a rovno dostávate slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Jo, Leinen, pán predseda, veľmi pekne ďakujem za pozvanie na tento štruktúrovaný dialog. Myslím si, že pán predseda už e, jasne povedal, že sa chcem venovať nielen Durbanu, ale aj pracovnému programu a tiež sa chcem vyjadriť k leteckej doprave tak ako ste požadovali. Pracovný program. Mnohé veci sme tam zakomponovali, čo vzýšli z vášho výboru. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o implementáciu pracovného programu na tento rok, aj pokiaľ ide o vaše očakávania na budúcoročný program, ktorý budúci útorok komisia príjme. Všetci si zrejme všimli, že predseda Barozo už v prejave o stave únie jasne prehovoril, povedal, že bod proti klimatickým zmenám je stále dôležitý, že je to jedna z našich priorít a povedal, že udržateľné pracovné miesta prídu, keď sa zameriame na inovácie a nové technológie, vrátanie tých zelených. Zelená a rast idú dokopy a v liste po stave únie tu bol list pánovi Buzekovi, kde tiež jasne sa uvádza, že rozpočt a rozpočtové konanie bude kľúčové, pokiaľ ide o naše ambície v oblasti ochrany klímy. Takže v tomto duchu Hlavným úspechom našej politiky je prijatie Roadmap 2050, pokiaľ ide o kmoceschopnú e, nízkohlíkovú ekonomiku. Tiež sme mali možnosť e, hovoriť o, o teda už sme už hovorili o tomto cestovnom pláne, už sa tomu nechcem viacej venovať. Pokiaľ ide o prípravu správy Krisa Davisa, to sme úzko monitorovali, tešíme sa na input Európskeho parlamentu, ktorý dúfam bude posilnením nášho prístupu. Ten, ako viete, spočíva v tom, že chceme maximalizovať všetko v oblasti energetickej účinnosti a mm, myslím, že by sme mohli aj prekročiť cieľa 2020-2020. Pokiaľ ide o oznámenie o ďalšom viacročnom finančnom výhľade komisia sa rozhodla, že navýši mainstreaming, eh, pokiaľ ide o klimatické otázky v ďalšom rozpočte, aspoň 20 celého rozpočtu by mal ísť na podporu našich klimatických cieľov. Komisia vyslala jasný signál o tom, že náš rozpočet by mal byť e, v súlade e, s cieľmi stratégie Európa 2020, vrátanie toho cieľa, že chceme sa stať nízkouhlíkovou ekonomikou. Naše návrhy v oblasti štruktúrálnych fondov, v oblasti SPP, v oblasti infraštruktúry jasne odrážajú e, tieto priority. Štruktúrálne fondy napríklad, to je navýšenie na dvojnásobok, pokiaľ ide o obnoviteľné energie, energetickú účinnosť, a pokiaľ ide o SPP, tam tiež vidíte, že sa snažíme to celé ozeleniť. A vidíte tiež aj zmenu, pokiaľ ide o návrh o infraštruktúre. Je tam značný dôraz na verejnú dopravu, e, vnútroš, vnútornú e, vodnú dopravu, e, teda, že nemáme podporovať iba nové dielnice, ale že sa máme zaoberať aj verejnou dopravou. Ďalej, sme členským štátom zaslali a zároveň informáciu členskému aj Európskemu parlamentu a opatrenia na uplatňovanie smernice. Ide tam o fosílne paliva. Viem, že mnohí vás sa to téma zaoberá a uvedomujete si, že komisia sa chce venovať koherentným spôsobom tejto oblasti stanovíme e, východiskové hodnoty e, pre e, plyn. My teraz sme v kontakte s členskými štátmi a si to bude predložené na kontrolu aj vášmu výboru. Pokiaľ ide o smernicu o kvalite palív, tú, ktorú som teraz spomínala, my sa zaoberáme aj nepriamou zmenou využívania pôdy, biopaliva, pracujeme na tom a chceme sa dopracovať k náležitému. Prepašte, som príliš rýchla. Pokúsim sa hovoriť trošku pomalšie. Takže nepriama zmena využitia pôdy, na tom pracujeme a do konca tohto roka by sme vám radi predložili príslušný návrh. Stručne by som sa dotkla aj aktuálnej situácie, pokiaľ ide o leteckú dopravu a jej zahrnutie do ETS. Iste viete, že väčšina členských štátov minulý týždeň prijala nezáväzné vyhlásenie, ktoré vyzýva EÚ a členské štáty, aby mimo európske letecké spoločnosti neboli súčasťou ETS. Toto môže byť prekvapujúce, ale nie je to žiadna novinka. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, IKAO. stále iba hovorilo, hovorilo a dohody nikde. Členské štáty e, často skôr príjmajú deklarácie o tom, čo sa nemá robiť, než o tom, čo sa má robiť. Takže Oponenti argumentujú vecami, ktoré boli predmetom diskusí už v čase prijatia, kedy komisia v spolupráci s vami a s radou pripravovala túto legislatívu, ktorá prešla veľkou väčšinou. Opozícia, ktorú tu teraz máme, odznieva hlavne z úst USA a tretich krajín už od roku 2005, takže nie je to žiadne novum, ale teraz sa tá lehota blíži a oni sa snažia mm, vlastne pokračovať v rovnakých tendenciách. Lobby je všade prítomná. Došlo tak mobilizácii tejto lobby ale ich argumenty neobstoja. Pokiaľ ide o legálnosť, máme tu stanovisko zo 6. októbra v tom zmysle, že neplatí, že naša legislatíva by porušovala šikakský dohovor. Zároveň neplatí, že nesplňa UNFCCC. Mm, to tiež neplatí. Neplatí, že by tu boli nejaké extrateritoriálne účinky. Takže toto máme v stanovisku, predbežnom stanovisku. A teda vidíme, že to stanovisko podporuje kroky Európskej únie. Takže IKO, odborníci dospeli k e, rovnakým záverom, podľa záverom roku 2004. O tom sa od našich oponentov veľa nedozvieme, ale už v roku 2004 IKO vyjadrilo, že by bolo dobré, keby tu bolo ETS. Až by to malo začať na regionálnej úrovni. Takže Naozaj máme solidné argumenty, Európska únia v rukách. Hovoríme o veciach, ktoré už sú v našej legislatíve. A teším sa, že môžem povedať, že aj v Rade pre dopravu, aj v Rade pre životné prostredie tam ma pozvali. Mala som pohovoriť o tom, aký je aktuálny stav, oni to všetko podporili. A európske členské štáty jasne vyjadrili to, že vlastne obhajovali líniu EÚ a nikto vlastne neustúpil od tejto línie. Takže vlastne v rámci EÚ samozrejme chceme riešiť globálne otázky a aj vzťah voči tretím krajinám, ale musím úprimne povedať, nepočula som minulý týždeň ani predtým nič nového v tejto debate. Nič nového. Od nikoho a tým je asi pravdepodobnejšie, že sa dopracujeme ku globálnemu riešeniu. Že vlastne Európa nikdy nebude prekážkou v pokroku. A pokiaľ ide o hlavné priority na rok 2012, Máme tu energetický balík a klimatický balík a verím, že sa nám ho podarí včas implementovať, hlavne pokiaľ je o tretiu fázu ETS, táto má začať v roku 2013. Po druhé, pripravujeme viaceré dôležité iniciatívy v oblasti klímy a vlastne tu máme aj nariadenie, ktoré sa týka emisí e, z osobných a nákladných vozidiel. Pokiaľ ide o Emisie v oblasti lodí, námorných teda, tam vlastne iniciujeme prácu, ktorá vlastne sa týka aktivít za zameraním na dosiahnutie dohody na medzinárodnej úrovni. A môžem povedať, že som sa práve vrátila z tretieho zasadnutia zainteresovaných strán a naozaj Teraz sa veľmi intenzívne pracuje na tejto téme. Ďalej nariadenie FKS. Tam sa práve zdôrazňuje aspekt znižovania emisí a to spôsobom, ktorý je efektívny z hľadiska vynaložených nákladov. Predpokladám, že talianskí a francúzskí kolegovia a aj ďalší a vo svetle vývoja na rok 2013 tiež podporia túto líniu. A v neposlednom rade na budúci rok sa musíme aktívne zapájať do medzinárodných rokovaní s cieľom dosiahnuť to, čo vlastne už e, existuje ako právne záväzná dohoda. Aby sme proste plnili to, aj čo vlastne sa predpokladá že vzíde eh, z konferencie v Dorbane. Myslím, že naša vízia, moša, moja vízia vlastne je v súlade s tým, čo ste vyjadrili vy vo vašom uznesení. Chcela by som poďakovať vášmu výboru za veľmi intenzívnu a náročnú prácu, aj v tom, že ste prijali návrh, teda podnet na návrh, ktorý bude predložený na budúci týždeň v útorok. Durban poskytne dôležitú príležitosť, aby sme mohli budovať e, na kodanskom dohovore, ale aj na výsledkoch z Cancúdu. Samozrejme, ani toto nebude koniec cesty. Durban vlastne je len jednou z etáp na ceste a musíme sa venovať tým témam, ktoré boli vlastne načutnuté v Cancúne. Jednou z tém je aj právna forma. A to je jedna z tém, ktorá práve bude aj zhruba prejednávaná. Máme pred sebou niečo, čo je naozaj veľmi ambiciozne a má to vytvárať určitý kvalitný právny rámec pre aspekty životného prostredia. Je tu o systém multilaterálnych pravidiel a vychádza sa tu z Kyotského protokolu. A ide tu o to, či Európa sama alebo temer sama pri riešení týchto problémov. Toto e, vlastne, ak ostane Európa osamotaná, tak vlastne sa nepodarí globálne dosiahnuť zníženie e, teploty e, o 2 stupňa. Kľúčovou otázkou potom zostáva, čo tých 80 plus percent. Kedy a ako? sa niečo zaviaze, alebo sa ľudstvo zaviaže k tomu, že sa s tým niečo urobí. Čiže tu ide o Kyoto, ale v Dorbane ide o to, aby sme vlastne prekonali e, to, čo vlastne nás delí e, z hľadiska Kyoto. Aby všetky krajiny sa zaviazali k tomu, že príjmú patričné opatrenia, ktoré vlastne vzýšli tak princípy vlastne vzýšli ešte z Kyoto. Ide o to, aby sa zabezpečila environmentálna integrita a hľadá sa povedzme riešenia, ktoré navrhujeme ehm, čosi ako stredná cesta aby sa načetla, načetol časový harmonogram, aby to bolo komplexné a aby to bol právne záväzný rámec a vlastne by zavezoval hlavne tých, ktorí, tých najväčších znečisťovateľov, respektíve tých, ktorí uvoľňujú najviac týchto emisí. A to sa týka krajín rozvinutých i rozvojových a záleží od toho, aby krajiny vyjadrili svoje stanovisko, do akej miery sú pripravení prijať kroky k celkovému riešeniu situácie. Dovolte mi ešte povedať, že som presvedčená o tom, že za uplynulé mesiace sme zaznamenali určitý vývoj smerom k tomu, že dochádza k lepšiemu pochopeniu európskeho stanoviska. Viaceré rozvojové krajiny chápu, že keď by sme vzali na seba záväzok bez nejakých podmienok, tak vlastne výsledkom bolo, že ten tlak by vlastne bol odňatý z pliec všetkých väčších ekonomík, či už by išlo o rozvinuté alebo rozvojové štáty. Čiže je to vec kritického významu z našho hľadiska, aby sme toto vlastne uplatnili správnym spôsobom. Čiže tá cestovná mapa keď by naznačila, že niekedy v budúcnosti sa niečo konať, hm, to nestačí. Treba presne stanoviť časový harmonogram, časovú líniu. Myslím si, že aj z tohoto hľadiska stanovisko EÚ v Durbane získa podporu a mnohé rozvojové krajiny práve chápu, prečo to dáva zmysel. To, čo teda chceme. A Vlastne majú to byť kroky na boj proti klimatickým zmenám. Ďalej je dôležité, aby sme konkrétne nadviazali konkrétnymi krokmi na to, čo bolo dohodnuté v Cancúne. A musíme uznať, že aj tie záväzky, ktoré v súčasnosti sú v platnosti, pokiaľ ide o znižovanie emisí, sú nedostatočné a proste sa nedostatočne dodržiavajú. Nakoniec ešte by som chcela povedať, je zrejmé, že stále je veľmi významné to, že my, EÚ, teda komisia aj 27 členských štátov, dodržíme to, k čomu sme sa z finančného hľadiska zaviazali v Kodani. Takže aj preto v tomto roku zopakujeme to, čo sme robili v Lani, Čiže hovorilo sa o tom, to, čo podporujeme v roku 2011, koľko peňazí sa slúbilo, že sa poskytne, koľko na jednotlivé odvetvia, koľko pôjde na lesníctvo, koľko pôjde na zmierňovanie dopadov a tak ďalej. Čiže aj pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré sú najviac postihnuté, aj tam musíme niečo im prispieť, aby sme dosiahli patričnú rovnováhu. Čiže hovoríme aj o dlhodobých finančných aspektoch, keď máme nejakých 100 miliard amerických dolárov, ktoré sa majú do roku 2020 nazbierať každý rok. By sme teda mali prispieť do tohoto fondu, alebo získať tam prostriedky. Otázka je, hovoríme o období po roku 2020, ale teraz máme pred sebou kratší záväzok roky 2013 až 2020. E, A nám záleží na tom, aby aj naši partnery dodržali to, k čomu sa z hľadiska financovania zaviazali na obdobie 2013 až 2020 Dôležité je, aby výsledkom, alebo jediný výsledkom e, Dorberu nebol len ten finančný aspekt. Totiž financie sú len súčasťou takého širšieho balíka. Proste nejde, proste nejde tu len o e, ďalšie zasadnutie typu KOP. Hej? E, peniaze majú byť použité konkrétne na konkrétny účel pre konkrétne krajiny je to súčasť toho širšieho balíka. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne pani komisárke Kony Hedegardovej. Skutočne e, to, o čom hovorí, je mega otázka. A je tu viacero dôležitých tém, obchodovanie s emisiami, medzinárodná letecká doprava a tak ďalej. A lobovanie prebieha o 106 a je tu snaha až do poslednej chvíle nejak zabrzdiť legislatívny proces zo strany tých, ktorí teda majú určité výhrady. Takže okrem toho Kyoto 2, áno alebo nie, o tom tu ešte prebieha debata. Takže teraz, vážení kolegovia, je tu 11 poslancov, ktorí sa hlásia o slovo. Každému dáme dve minúty, takže prosím, dodržujte rečnícky čas. Najprv začneme koordinátormi. Nech sa páči, že Taylor dve minúty. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pekne aj Connie Hedegard za jej slova. Vo Financial Times dnes je správa o tom, že ten model, ktorý používa komisia, aj v Roadmap 2050, že je to e, súkromný model Latenskej univerzity a že to tie závery, ktoré sú z toho e, teda vyvodzované, že nie sú úplne logické. Takže prosím, e, pani komisárka, povedzte mi, či to platí, alebo nie. A bol by som rád, keď hovorím o takých dôležitých témach, Horizon 2050, keby to bolo transparentné, tie modely, ktoré budeme používať, aby boli dôveryhodné. Druhá otázka. Súhlasím s e, vašim názorom na Kyoto, že nejde len o to, aby sme my ako Európania to celé financovali. Kľúčové bude, aby sme mali celkový balíček. Toto je jedna z kritických otázok, ktoré musíme objasniť v Durbane. Gratulujem komisii aj k mainstreamingu, pokiaľ ide o štruktúrálne fondy a SPP, tých 20%, táto viazanosť, toto je naozaj vynikajúci nápad. Myslím si, že celkovo by sme mali na európskej úrovni eh, sa snažiť, stanovili sme si ciele a teraz hovoríme o energetickej účinnosti, o smernici na túto tému a ja si myslím záväzné ciele, ale s čo najväčšou mierou pružnosti pre členské štáty, aby sa zohľadnili rôzne okolnosti, špecifika a myslím si, že takto získame na svoju stranu aj členské štáty. Pokiaľ ide o financovanie, ja som realista, nie som ani pesimista, ani optimista, ale realista. Posledné roky, mesiace, keď sa pozrieme na to, aké problémy v Európe teraz máme, no Už dúfam, že to, čo skoro bude za nami, Merkel hovorí 10 rokov, Fion hovorí, že je to čas veľkého prelomu a že do Ázie sa presúva hospodárske ťažisko. Toto všetko musíme mať na zreteli, keď hovoríme o financiách. Ďakujem, Richard. Teraz Linda McEwen. Richard, nemáme čas. Um, your... Ďakujem pekne, že ste neopustili od tých argumentov, pokiaľ ide o, pokiaľ o letecký priemysel. A takisto pokiaľ ide o pokiaľ ide o tie ropné piesky. Hovoril som o Rimea model, ale takisto sa hovorilo o Kanade, čiže e, musíme silné argumenty prezentovať. Chcem sa opýtať ohľadom biomasy. Chceme sa dostať do podobného neporiadku, pokiaľ ide o biomasu. E, komisia sa chystala publikovať nejaké kritériá udržateľnosti biomasy do konca tohto roku, alebo nejaké veci, ktoré sa týkajú dobrovoľných opatrení. Žiadne štáty, málo štátov má takéto dobrovoľné opatrenia, viacero štátov vykazuje takéto biomasy, nevieme odkiaľ pochádzajú, z akých podnikov, či je udržateľná tá biomasa. Budeme mať nejaký plán udržateľnosti eh, biomasy? Ďakujem, Holga Kramer. Áno, pokiaľ ide o ETS, eh, letecký priemysel, eh, chcem povedať, že to nie je len akákoľvek delegáciám vo Washingtone. Sú to vlády sveta, ktoré majú, alebo teda sú to orgány sveta, ktoré majú zodpovednosti leteckú dopravu. Vysielajú takýto veľmi silný signál. A kto počúval minulý týždeň pozorne, tak by nemal byť prekvapený takýmto rozhodnutím. Chcel by som vedieť od pani Hedegard, či po tomto rozhodnutí IKO skutočne nemôžeme, nemáme počítať s tým, že teraz aj tieto krajiny sa naďalej budú pridržať takéhoto stanoviska, takéto opozície a že nebudú musieť robiť ponuky, pokiaľ ide o ekvivalentné opatrenia, ako sa k tomu postavíme, to by ma zaujímalo. Či už nie sú v tejto chvíli tretie krajiny, ktoré prišli s nejakými návrhmi ekvivalentných opatrení, pokiaľ ide napríklad do Durban, nie je to tak, že tu došlo k nejakým politickým škodám, a nie je nevyhnutné pomaly priznávať z pohľadu toho vývoja posledného, že problematika tretich krajín, pokiaľ ide o túto legislatívu, že sme to výrazne podcenili. To sú otázky. Otázka je, či čierno-bielým videním a takým, takou zadobenosťou môžeme ďalej ísť touto, cez túto tému. Myslím si, že takto sa to nedá. Európa musí k tomu prispieť ináč. Ďakujem. Kašliter. Ďakujem. Som veľmi vďačný za to, že veľmi silné argumenty predkladáte, pokiaľ ide o letecké odvetvie, e, pokiaľ ide o tú dopravu, alebo teda dopravu do roku 2030. Čo s tým? Musíme jasne ukázať e, svetu, že dosiahneme tie opatrenia bez hľadu na všetko ostatné. Musíme byť aj zdrojom inšpirácie. Hovoríte o lese. A to treba ale oddeliť od ETS a národných cieľoch. Potom bridlicový plyn, ropný plyn, e, hlbokomorské vrty. Toto je všetko zamerané príliš výhľadov, príliš ďaleko do budúcnosti. Vidíte tam nejakú možnosť kombinovať e, ambicióznu klimatickú politiku a pokračovať v investíciách e, do týchto zdrojov. Nevidím takúto možnosť. Najnovšia kompilácia štúdií ukazuje, že na to, aby sme mali aspoň len dvojtretinovú šancu to dosiahnuť. Je nevyhnutné mať e, do 2015. 2015. negatívne emisie CO2. Bude tam metána, NOx. Ako to spravíte, ako to zabezpečíte, pretože tá časť návratnosti, ten čas návratnosti bude dávno teda uplynie. Ďakujem pekne. Ja by som chcela zopakovať tie pozitívne momenty, ktoré vyzdvihli už kolegovia, pokiaľ ide o stanovisko, ktoré ste zaujali, hlavne e, pokiaľ ide o tie ropné piesky a letecké odvetvie. Dve pripomienky. E, prvá sa týka Kyotského protokolu. Evidentne domievam sa, že by bolo veľmi škodlivé, keby e, z EÚ nepristúpila e, k druhému obdobiu Kyoto pred Durbanom. Myslím si, že to by vyslovo veľmi nehodný signál na rozvíjajúce sa krajiny a mohlo by to vyvolať negatívnu reakciu od ľudí, e, od ktorých očakávame pozitívnejšie alebo chceme od nich pozitívnejšie reakcie. Ale takisto aj pokiaľ ide o to, čo ste popísali ako riešenie strednej cesty, e, ktorým idete, pokiaľ ide o Durban, čiže tieto jasné usmernenia, cestovná mapa, časové linie. Viete mi povedať, ako užitočné podľa vás budú tie konkrétne časové, ako, ako boli respektíve tie časové e, harmonogramy, ktoré boli v Cancúne stanovené, ako boli vlastne na, užitočné a osožné medzi Cancunom a Durbanom. A myslíte si, že táto stredná zlatá cesta E, či nejakým spôsobom nie je nejakým depresívnym e, signálom, pokiaľ ide o očakávania aj z vašej strany e, v súvislosti s Durbanom, ak EÚ nebude tlačiť na ambicioznú dohodu. Nie je potom dôvod obávať sa o to, že bude vyslaný negatívny signál, keď komisia nedávno prestúpila pred výbor Envy. Jediné slova, ktoré na konci chýbali, ktoré nezazneli, e, ani sa nenamáhajte, nechoďte do Durbanu, preskočte tú udalosť a počkajte do budúceho roka. Takže je dobré počuť, že sa venujete iným veciam a chcela by som konkrétne počuť, o čo ide. Ďakujem. Alme Suárez. Keď si prečítam závery rady posledné, tak nie som si tak istý, či už máme odpoveď na Durban. E, je tam veľa otvorených vecí, e, pokiaľ ide o tie dvojstupňové ciele, pokiaľ ide o otázku dohovoru, dohody z Cancunu, ako to spravíme, ako naštartujeme celosvetový trh z CO2. Nie som si istý, či už ako Európania máme odpoveď. To, čo sme zažili v Kodani, to bol veľmi arogantný dojem, ktorý zanechali Európania. Chcel by som rád počuť troška viac o tom, ako to môže naozaj prebiehať. Kyoto 2, Kyoto 3, alebo akokoľvek to nazveme, e, v spojitosti s LCA, track ako to už vopred e, môžeme prerokovať s delegáciami. Nie je možné to všetko nechať na Durban. Bude tam nejaký právny základ. Rád by som vedel e, nad rámec tých všetkých dobrých predsedníci, ktoré máme a rámec tých dobrých podnetov, ktoré sú tu, s ktorými sa dá stotožniť, ale len nejakým takýmto napredovaním alebo takým deklarovaním napredovania sa to nepodarí. Aká bude tá praktická stratégia, tak aby sme sa vedeli na niektoré veci už vopred pripraviť? Ďakujem, Matias Krote. Ďakujem pekne, Kony e, Hedegard, aj za to angažovanie sa. E, komisia takto sa pridržala toho argumentu, aj pokiaľ ide o úpravu smerom na tretie štáty, letecký priemysel, aj jasné argumenty, pokiaľ ide o E, dopravu lodnú. Jedna konkrétna vec, ktorú ste spomenuli aj vy, a tá sa týka CO2 out, e, teda emisí CO2 e, moja prozba sa týka toho, že my, my, my sa vždy pozeráme len na auta v prevádzke, ale počas celoživotného cyklu sa snaží komisia o to, aby... Teraz snaží sa pozerať komisia na celý životný cyklus, akým spôsobom sú vyrábané autá, koľko CO2 vzniká pri tej produkcii a či je to možné nastaviť neutrálne tú, tú, tú, tú, tú CO2, tie CO2 emisie, či je možné aj tu nárobiť nejaké revízia, či to, čo sme už vyrokovali na tomto poli, či je možné to do tohto zakomponovať, pokiaľ ide o rokovania Pokročili sme výrazne v Európe, pokiaľ ide o našu legislatívu klimatickej ochrany, ale sme značne frustrovaní e, z vývoja na medzinárodnej scéne. Nie je nevyhnutné aj medzi období, medzi období, medzi konferenciami, aby sme si vytvorili nejakú diplomáciu klimatického typu v rámci služby pre vonkajšiu činnosť, aby na, tam to bolo vyčlenené, tam aby to bolo zabezpečené. Niekedy mám e, dojem, e, že sa snažíte, strhávate, že, že proste chcete to angažovanie robiť, ale na druhej strane sú niekedy tie múry tak vysoko postavené, že že nie je možné to robiť inou formou ako nejakou diplomatick- diplomatickou snahou na úrovni tých klimatických zmien. Tak, aby sme nešli len tak pomaly krokov, aby to bolo účinnejšie. Ďakujem, Andrea Canoni. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, vypočul som si vaše slova veľmi podob, pozorne. A ja chápem, aké úsilie vyvíja Európska únia na boj proti skleníkovým plynom. Hovorili ste o námornej doprave, hovorili ste o ľahkej doprave. A ja by som eh, chcel položiť otázku ku konkrétnemu prípadu, ktorý podľa mňa vplýva aj na lokálnej úrovni na škodlivé emisie. Pochádzam z regiónu Veneto a vo Veneto existuje plán výstavby závodu na výrobu desiatky miliónov CO2, desiatky miliónov tón CO2. uhlie bude dovážané z Indonézie na zaoceánskych párníkoch a takýto závod na uhlie nebude možné postaviť, pretože stojí miliardu eur. V roku 2011 talianská vláda prijala vyhlášku, tak ako aj región Veneto, a išlo o obidenie smernice 8537 o posúdení vplyvu na životné prostredie občania sa domnievajú, že nepríde k výstavbe takejto uholnej elektrárne, pretože v rámci legislatívy EU sme sa vyslovili za boj proti emisiám CO2 a v Taliansku sme boli svedkami niektorých prírodných katastrof zapričinených klimatickými zmenami. S tými 2,5 miliardami, tie 2,5 miliardy, ktoré by boli potrebné tie by sme mohli investovať ináč, mohli by sme ich mohli by sme ich dať do zmysluplnejších vecí. Taký je postoj komisie. Uh, Ďakujem. Uh, vítajte, pani komisárka, ďakujeme, že ste tu. Uh, zaslali sme list spoločný, pokiaľ ide o druhé obdobie viazaných prostriedkov, no, aj iní poslanci sa potom podpísali. Čiže bude to mať väčšiu váhu, bude potom podpísaných viacero poslancov. Je jasné, že nestratíme nič, ak sa k tomu e, pridáme. Nemení sa veľa z pohľadu našich povinností. Ak ale príde k strate tej dynamiky v rámci druhého obdobia záväzkov, tak to bude znamenať, že nebude prijatý žiadny právne záväzný dokument s rozvíjajúcimi krajinami. Takže nechápem, aká je naša taktika, prečo nepristúpime k tomu záväzku, čo riskujeme, prečo by sme nemali odstrániť tento tlak z našich pliec. Druhá vec, to je jedna teda okrem leteckej dopravy hovoríme aj o vzťahoch v námornej doprave a máme tu povinnosť v prípade, že nepríde e, k nejakému pokroku na úrovni IMO, tejto organizácie pre námorné záležitosti, tak by sme mali do roku 2013 implementovať nový dohovor. V rámci IMO tejto organizácie došlo k vyrokovaniu novej dohody v lete mimovládne organizácie z oblasti životného prostredia sa vyjadrili, že to bola prvá, prvý dohovor taký kolektívny na úrovni odvetvia, ktorý viazal tieto krajiny k takýmto záväzkom a môže to viesť až 20-percentnému zníženiu do roku 2030. a My do roku 2050 máme ambicioznejšie cieľ 40 Aké sú vaše predbežné vyjadrenia? Ďakujem, Peter Lize. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka, za vaše jasné vyjadrenia. Tri otázky stručne v súvislosti s návrhom na energetickú účinnosť od komisára Ettingera tu v pléne a diskutujeme teda o tom aj s radou, či by nebolo vhodné ísť od, od, od tých absolútnych úspor, ako navrhuje komisia, či by sme nemali prejsť skôr k relatívnemu cieľu e, vyjadrenému na energetickej produktivite. Chcel by som vedieť, aké, aký je váš názor. Môže to viesť k tomu, že prípade recesie, ktorá bohužiaľ nie je, nie je možné ju vylúčiť, e, že sa ocitneme na úrovni 30 redukcie CO2, ale ako náhle naštartuje sa opäť hospodárstvo, že potom sa zníži ten cieľ na 20 alebo že dosiahneme len 20 a že by potom bolo e, vhodné podporiť nezmenený ten návrh komisie. Po druhé, chcel by som vás len nabádať v krátkosti, aby ste konštruktívne e, tú otázku Leakage naviazali na ten druhý aspekt, tak aby napríklad hlinnikársky priemysel alebo oceliársky priemysel mal nejaký rámec, pokiaľ ide o carbon leakage alebo únik takýchto, takéhoto CO2. Pokiaľ ide o letecký priemysel, váš názor podporujem a doplním ešte dva argumenty. Záťaž e, e, ktorú spôsobuje európsky systém ETS pre medzinárodné e, lety, je Ehm, nepatrný. 50 eur to je odvod. ETS ehm, e eh, predpokladá 2 eur. dokonca v Spojenom kráľovstve to 60 libier odvod. Čiže ide o to, ide skôr o to, aby sa EU javil ako ľahký cieľ. Aby tu vznikal dojem, že sme ľahko rozdeliteľní. Otázka, prečo máme tak málo spojencov, možno by sa mu tomu mohol venovať ešte raz, osvojiť si to teda pán Barozo a možno by sme vedeli obhájiť na Dur- v Durbane e, našu pozíciu, pretože ak nie sme schopní to urobiť na rovni ICAO, tak aspoň v Durbane musíme nájsť spojencov. Ďakujem. Thank you, chairman. Satu Hasi. Ďakujem, pán predseda. Colleagues who have um, urged and encouraged uh, the commission to... Uh... Kolegovia, ktorí vyzývali komisiu, aby uh, pokiaľ ide o otázku emisí z leteckej dopravy, aby e, tu neodolal, nepodľahla a tiež pokiaľ ide o mainstreaming klímy v rozpočte, tak toto je tiež dobrý krok, ale e, je tu ešte jedna vec, ktorá tu ešte neodznela, týka sa to energetickej účinnosti a e, toho, toho stropu, pokiaľ ide o obchodovanie s emisiami. Vieme, že pokiaľ ide o tie povolenky v rámci ETS, že by ich bolo príliš veľa a toto by mohlo znížiť cenu a tým pádom by zmizol vlastne ten stimul, pokiaľ ide o investície do ekologickejších technológií. Takže by ma zaujímalo, či chcete ten strop ETS nejako pozmeniť tak, aby to bolo v súlade s tou politickou vôľou, ktorú komisia vyjadrila v smernici o energetickej účinnosti, aby to bolo aj v súlade s tou nákladovou účinnosťou zníženie do 2050 o 85 Ďakujem pekne, Dan Jorgensen. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, moja otázka sa týka tých kritérií, ktoré ste stanovili pre Durban. Či to budete považovať za úspech alebo nie. Ja viem, že je tu určité riziko, že keď tieto kritérie nesiahneme, tak to bude považované za neúspech za zlyhanie, ale tí, čo si myslíme, že proces OSN musí napredovať, tak všetká by sa to dalo na niečo použiť. Po Kodaní e, sa zdalo, že proces KOP je mŕtvý po Cancúne. Mnohí sme ho považovali za úspech, ale v tlači sa objavo, objavoval názor, že tento proces je mŕtvý. A pokiaľ ide o Durban, ak nebudeme mať konkrétne výsledky, tak ten tlak ešte narastie. A s tým súvisí ďalšia otázka. Keď hovoríte o otázke Kyoto, očakávate eh, nejaké závery konkrétne v tejto otázke v Durbane? Nie som si istý, či som pochopil vaše plány. Tie isté záväzky, tá istá lehota, ako súčasť roadmap, samostatný roadmap, bude to pre niekoho právne záväzné, pre iného zase nie a rýchlo rastúce ekonomiky O čo konkrétne ide? Chcete, aby mali určité záväzky? Ide o energetickú účinnosť, ide o, o tú vrcholnú spotrebu, ide o znižovanie v akej forme. A ešte posledná otázka takého praktickejšieho charakteru. Ako vnímate úlohu k delegácii Európskeho parlamentu? My podporujeme vaše snahy, vždy nás informujete, to je super ale nová zmluva veľa vecí nezmenila. Teda táto zmluva zmenila, dáva nám väčšiu úlohu, ale v reáli nešlo k veľkým zmenám, takže bolo by dobré, keby ste mm, pozvali aj našich zastupcov na sadnutia s radou a s komisiou. Áno, dobrá otázka, súhlasím s vami. Môže tam ísť predseda alebo podpredsedovia, keď to bude potrebné. A pani Oken ako posledná. Áno, ďakujem pekne, Korny. Kony, chcem podporiť všetky snahy, o ktorých ste hovorili, pokiaľ ide o IKO, boj s veternými eh, mlynmi. Plne vás tom podporujem, ale ako to vyzerá s finančnou otázkou Fast Start Money? Ste s tým spokojní? EU prijala určité záväzky do budúcna viac investícií ale bude to reálne peniaze, ktoré nebudú škrtnuté inde. A ak to tak má byť, tak by ma zaujímalo, ako sa to dá realizovať na úrovni EÚ, pokiaľ e, príjmu záväzky iba jednotlivé členské štáty. Tá suma konečná bude rovnaká? Máte nejaké plány toho, ako to celé zrealizovať? akú stratégiu plánujete vo finančnej oblasti. Dobre, a teraz moja otázka. Tiež sa týka našej stratégie, pokiaľ ide o Kyoto 2. Chcete získať viac ľudí, viac strán. Hovoríte, že tento kop nie je na to dobrým fórom že treba počkať na 2014 alebo 15, ale čo môže ponúknuť EÚ? Náš balíček pre energiu a klímu, toto je legislatíva, 20 to je unilaterálny záväzok z našej strany. A čo ponúkame? No, keď im povieme počkajte roku 2015 a potom na, sa k nám pridáte, tak v čom? K čomu sa majú pridať? My teda sa odvoláme na vaše oznámenie, 20% a viac. A možno by sme mohli pomôcť aj tých 30%, lebo tých 20% to nie je ponuka pre nikoho, lebo my sme to už robili unilaterálne. Takže ako získať tých ostatných na našu stranu teraz, o rok, o dva, o tri, ak neponúkneme viac? Nech sa páči, padlo mnoho otázok, takže môžete reagovať. Áno, ďakujem pekne. Prepačte, že som nebola až taká detailná. Otázka Richarda Zebera, model Primes. Tento model používame už roky, nie je to nič nové. Na podobné otázky oddelenie to využíva používa to priemysel, odborníci. Tento model sa používa vo veľkom, takže nie je to nič tajomné a dokumenty komisie to všetko uvádzajú, takže nie je to transparentné. Nie je to nič také utajené, zvláštne, než niektorí, ako niektorí tvrdia. Prúžnosť pre členské štáty, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, áno, flexibilita tu musí byť, ale my tu máme určité úpravy, máme určité štandardy. Napríklad je tam ustanovenie, ako môže zlyhať trh, pokiaľ ide o renovácie e, budov, čo to v štátoch nerobí, takže tam tá smernica o energetickej účinnosti je prísnejšia, je konkrétnejšia. Áno, určitú flexibilitu potrebujeme, ale keď teraz viacročný finančný rámec, keď tam komisia navrhuje podporu členským štátom v oblasti energetickej účinnosti, tak musíme využívať ten potenciál naozaj všetci, pretože to ohrozuje energetickú bezpečnosť celej EÚ, keď nedosahujeme väčšiu mieru energetickej účinnosti. A tie najlacnejšie nákladové hľadiska, najvýhodnejšie nástroje, ktoré máme, no my sa snažíme urobiť všetko, čo je v našich silách, tak, aby sme naozaj realizovali tento potenciál pri čo najnižších nákladoch. Pokiaľ ide o tie ropné piesky, Linda, ty si spomínala biomasu Lulu CF sa blíži, pokiaľ ide o biomasu, kritéria trvalej užateľnosti. Áno, návrh pripravujeme. Komisár Oettinger ho pripravuje do konca tohto roka. Holger Kramer sa pýtal na ekvivalentné opatrenia, či sa im venujeme s nejakou treťou, s nejakými tretimi krajinami. Áno, robíme to. Diskusie prebiehajú o ekvivalentných opatreniach s rôznymi krajinami. Jeden príklad. Pred dvomi týždňami vycestovala delegácia do Číny a bol to predmetom rokovania. Ja som bola minulý týždeň v Rusku. Tento mesiac bude stretnutie expertov, e, ruskí a európsky experti a tam tiež sa bude hovoriť o ekvivalentných opatreniach a aj s inými časťami sveta. Takže áno, venujeme sa tomu. Potom pokiaľ ide o minulotýžňové sednutie IKO, tam sa na nás mnohí obrátili s požiadavkou o ekvivalentné opatrenia. Takže Áno, pracujeme na tom. Vy ste sa pýtali, či vzhľadom na leteckú dopravu dôjde k poškodeniu Európy v Durbane. Ja musím povedať nie. Všetky ostatné oblasti, všetky ostatné krajiny nás požiadali, aby sme boli ambicioznejší. A nebolo by divné, keby niekto povedal, no ale je divné, že to robíte v oblasti leteckej dopravy. Ja si myslím, všetky krajiny by sa mali poďakovať Európe, že s tým vôbec začala. Ja súhlasím, že by bolo lepšie, keby sme mali globálnu úpravu. Už od 97. sa o ňu poukúšame. A my teraz navrhujeme určitý spôsob toho, ako by letecký sektor tiež mohol byť zahrnutý Takže nechceme, aby výrobcovia energetická oblasť boli jediní, ktorí to bremeno znášajú ale nechceme, aby boli poškodené naše európske letecké spoločnosti. Chceme, aby to bolo férové pre všetkých, ale niektorí to brzdia a vy ako poslanci nám môžete pomôcť, aby sa nastolila tá rovnováha, lebo niekedy vzniká dojem, že všetky letecké spoločnosti e, začnú lietať inakadiaľ e, cez Blízky východ a tak ďalej. A ja viem, že na to, aby som štruli 2 eurá, keď si niekto môže dovoliť letenku z Pekingu do Frankfurtu, tak na to, aby sa usporili 2 eurá, tak určite nepoletia cez Abu Dhabi, kde by potom bolo treba čakať 10 alebo koľko hodín kvôli 2 eurám. Takže to nie sú solidné argumenty. Toto je veľmi dôležité a aj vy nám môžete pomôcť aj v členských štátoch tým, že tu budete takto vysvetľovať. 85 tých prideleniek, povoleniek dostanú zadarmo v prvých rokoch, potom 82 Takže keď počúvate tie argumentovských spoločností, tak nepočujete tam tých 85 či 82 bezplatné pridelenie. O tom nehovoria. Takže ja si nemyslím, že by nám to mohlo poškodiť v Durbane. K leteckej doprave ešte. Ďalšia vec. Pán Líze, prečo nemáme spojencov? Ale my takých máme. 40 krajín už s tým začalo. Aj minulý týždeň. Kanada mm, nebola proti Európe, Austrália tiež nie. prečo niektoré krajiny sú proti letecké spoločnosti, to je zrejme. Ale ak tu nedosiahneme nejaký pokrok. Myslím, že ide o veľa. Myslím si, že EU by nemala podľahnúť tlaku nejakému vydieraniu. A nemôžeme akceptovať to, že niektoré krajiny hovoria, uh, ak vašu legislatívu nestiahnete, tak prídu z našej strany odvetné opatrenia. Parlament vedelo, čo ide, teda ešte komisia tiež vedela, čo robí, aj členské štáty to vedeli. Nemalo by nás to prekvapovať. Pani De Brun sa pýtala, čo by sa stalo, keby sme neprijali tú druhú, tú, tú ďalšie obdobie e, záväzku e, v rámci e, Durbanu z hľadiska rozvojových krajín. Pre Európu je to v zásade jedno. My máme naše ciele. Tie sú zakotvené v legislatíve. Až do roku 2020 vieme, čo máme robiť. Ale pre svet by bolo poškodujúce, keď sme povedali, že teraz e, príde druhé obdobie bez nejakých podmienok. A na jar Mnohé krajiny boli toho názoru, že ak Európa príjme takéto druhé obdobie, takže Durban bude úspech, ale toto je veľká chyba, lebo to, sa ne, to nezniží emisie CO2 o ďalšiu tonu. A neviem, ako môže byť konská konferencia úspechom, ak sa niekto nezaviaže poskytnúť viac, než už poskytol. Takže áno, druhé obdobie záväzkov na Kyote sa pracovalo a je potrebné premostiť to s budúcnosťou. Ale len v tom prípade, že ostatní sa k nám skôr či neskôr pridajú. Áno, my to akceptujeme, že sa to v turbáne nestane, nestane. Ale musia sa k nám ostatní pridať. A o to pôjde v Durbane. A preto sa to snažíme presadiť. A to je odpovede si aj pánovi Florencovi. Nie je tu, takže môžem byť stručná, ale vracia sa. Áno, závery rady podľa mňa sú jasné z viacerých hľadisk. Áno, máte pravdu, že v jednej oblasti AAUs e e tam to nie je celkom jasné. A uvidíme, či sa na tejto oblasti v Turbane dohodneme na nejakom kompromise. Ďalšia stratégia, viacerí sa na to pýtali. EAS. Služba pre vonkajšiu činnosť e, na tom pracuje mnohí ministri a SVČ vzýšla z Lisabonskej zmluvy a môžem vám povedať, že naše delegácie na tom pracujú, priamo v teréne, my s nimi spolupracujeme. Dávame im do rúk e, argumenty, informujeme ich o aktuálnej situácii. Ja som videla ich prácu. A musím povedať, že teda naozaj odvádzajú vynikajúcu prácu. Pán Zanony, Nepoznám tento špecifický prípad, bohužiaľ. A Kryton, Arsenis, už som spomínal to druhé obdobie záväzkov, vy ste hovorili aj o IMO, index pre lode. Áno, samozrejme, že keď tu bude nejaký index energetickej účinnosti pre nové plavidlá, tak je to dobré, ale prosím, vidíme to tak, že to nezastaví emisie z tohto sektora. Tie budú naďalej narastať, takže potrebujeme, aby IMO poskytlo ešte viac opatrenia založené na trhu, obchodovanie s emisiami, nejaká daň. Takže o tomto hovoríme ako s IMO, tak aj s ďalšími aktérmi. A tiež máme posúdenie vplyvov. Pán Líze sa pýtal na carbon leakage, presúvanie výroby náročné na emisie CO2. DGCOM pripravuje návrh o tomto do konca roka. A viem, že aj mnohých členských štátov je to predmetom diskusí. Sa tu hasi. Tá sa pýtala na prepojenie medzi obchodovaním s emisiami a iniciatívami v oblasti energetickej účinnosti. Roadmap 2050 hovorí o korelácii medzi týmito dvomi oblastiami. Ešte sa tomu venujeme a dúfam, že počas dánskeho predsedníctva a na jar že tam sa nám podaj tieto iniciatívy vnímať holistickejšie. A viem, že danské predsedníctvo to presne pripravuje. Kritéria úspechu pre Durban, otázka Dana Jorgensena, tie sú tri. Poprvé, implementovať, čo treba implementovať podľa Cancunu. Dlhý zoznam, musí dosiahnuť pokrok. Potom fond, zelený fond a roadmap, to sú tie tri kritéria, teda že či roadmapa nahradiť to druhé obdobie záväzkov. Nie, my hovoríme, že ak bude roadmap, kde sa zaviažú ďalší veľkí emitenti, že jedného dňa sa pridajú k nám, tak v takom prípade je druhé obdobie záväzkové. Hovoríme s, rozvo- rýchlo ekonomikami, o, hovoríme s tým o tzv právnom paralelizme. Samozrejme, že oni sa nemôžu zaviazať v takej istej miere ako my. My nechceme, aby e, rastové ekonomiky boli také ambiciozne už v tejto fáze. Ale nech už sa zaviažeme k čomukoľvek do budúcna je dôležité, aby to všade malo rovnakú právnu hodnotu. Ak EÚ dá záväzok v takej výške a Čína v inej výške, prečo by to nemalo mať rovnakú právnu hodnotu? Lebo cieľom je menej ako 2 stupne Celzia. Tak aby to, čo sa príjme na záväzkoch, bolo naozaj aj splnené. Takže áno, stará príloha 2, rozdelenie sveta. Je to rozdelenie z roku 1992, až 97. Ako dlho môžeme s tým pokračovať a prestierať, že tú, lohu dvo, že tú úroveň 2 stupňov Celzia neprekročíme? Potrebujeme nový vzorec, ale to neznamená, že chceme že nechceme zdieľať zodpovednosť. Toto neznamená, ale je dôležité, aby tie naše záväzky mali rovnakú váhu. A delegácia EP, tá posledná otázka. Akú úlohu má zohrávať EP? Mne by predseda nevadil, keby tam bol. Ale čo tí ministri z 27 členských štátov, čo keby aj ich zástupcovia, predsedovia výborov pre životné prostredie tam boli zastúpení. Takže toto je realita a preto je zložité to nejakým formálnejším spôsobom vybaviť. Ale myslím, že to dobre riešime neformálnou formou spolupráce a koordinácie. A ja vám budem samozrejme k dispozícii v najväčšej možnej miere vám aj predsedovi. A ešte pani Auken. Vy ste sa pýtali, či som si istá tým, že tie peniaze na tento fast start pôjdu. Áno, my tlačíme na členské štáty, A dúfame, že príspevky členských štátov začnú prúdiť zraniteľné krajiny, africké, ostrovné krajiny. Vidíme, že si uvedomujú, že tie prostriedky Fast Start Money začínajú prúdiť. Ešte to nie je dokonalé, ale dochádza k zmenám a tie peniaze začínajú plynúť. Ale všetci sa obráťte na vaše členské štáty, tak aby oni splnili svoje záväzky. Boli by ste prekvapení, keby som vám povedala, ktoré krajiny na 100% neplnia. Ale my tlačíme. A aj vy sa snažte tlačiť, aby vaše vlády dostali svojim slubom. Okay, there Dobre, sú tu ešte nejaké ďalšie otázky, ktoré budú včas zodpovedané? Aha, áno. Ešte ten ropný plyn. Či si myslím, že nám ten ropný plyn pomôže splniť naše ciele. Že tam by som odpoveď formulovala takto. Skúmame, či všetka naša legislatíva e, je náležite uspôsobená, aby sa mohla venovať aj tejto téme ropných plynov. Takže máme pripravené aj vypočutie e, s generálnymi riaditeľstvami pre klímu, aj pre životné prostredie, aj pre energiu. A ide o to, aby sa neinvestovalo do nejakých vecí, ktoré by neskôr mohli viesť k vytvoreniu nových problémov. Samozrejme, hľadáme dôležité mílniky až e, na roky do roku 2040 vlastne. Pán predseda, ďakuje pani komisárke. A vyjadruje toto. Verím, že nebudeme stagnovať a že krok za krokom sa dopracujeme k úspechu. Ďakujeme a teším sa na stretnutie v Štrasburgu a potom v Darvane, kde nás bude čakať COP17 a dúfam, že ten týždeň bude úspešný. Týmto končím zasadnutie a teraz, no, teraz budeme sledovať ešte zasadnutie koordinátorov. Ďakujem.